Bueno, buenos días. Dobrý deň. Začneme priamou analýzou pána Hovita o aplikácii dohovoru OSN ohľadne ľudí postihnutých a záverečnými poznámkami e, o, k tejto správe. Pripravili sme tento projekt, tento návrh stanoviska k správe a vlastne gestorským výborom je výbor Amplua. Chcem sa pánovi Hovitovi poďakovať za prácu. Je to, e, vo, tento e, návrh máte vo všetkých jazykoch vo svojich zložkách a termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 1. marec e, poludnie. Nech sa páči, pán Hovit. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka. Som rád, že môžem sa tejto práci venovať. A pokiaľ teda ide o stanoviska, vieme, že tu máme obmedzenie čo do počtu slov, takže sa mi stažilo. Snažil som sa to zosumarizovať v takých štyroch hlavných myšlienkach, takže v kontexte toho, o čom hovorím aj tu vo výbore, Parlament v každom prípade sa bude musieť vyjadriť k tomuto dohovoru o právach osôb s postihnutím. Takže ja navrhujem tomuto podvýboru presne tie záležitosti, ktoré sú súčasťou aj toho, čomu sa venujeme v tomto výbore a je to vlastne obsiahnuté aj v tom stanovisku, takže v tomto okruhu som aj rozmýšľal. Ten prvý kľúčový bod je, aby sme využívali tieto mechanizmy pre ľudské práva, ktoré veľmi dobre poznáme, na to, aby sme tento dohovor podporili. A myslím, že to sa doposiaľ nedeje a môže sa to udiať, nie sú tu žiadne prekážky, jednoducho treba to potvrdiť. Takže otázka je, ako ďaleko sa tento dohovor dostal v jednotlivých krajinách. Otázka je, aké k tomu pristupujú jednotlivé delegácie, ako k tomu pristupujú a tieto delegácie a treba povedať, že bohužiaľ doposiaľ sme sa nepohli v tejto oblasti ďalej a môžeme jednoducho urobiť určitý pokrok v tejto oblasti, pokiaľ ide o zoštihľovanie našho prístupu k týmto ľudským právam, ktoré veda veľmi dobre poznáme a venujeme sa im v tejto miestnosti. Mali sme tu výročnú správu k ľudským právam a vlastne aj pre nás, aj pre pána Stavrosa, ktorý zohráva kľúčovú úlohu v tomto dohovore, nič z tohoto nie je protichodné, ale bohužiaľ ešte stále tu nie je taká zhoda. V tomto by sme sa mohli trochu pohnúť dopredu. Ďalšia vec, výbor eh, vlastne bude musieť zareagovať na túto problematiku, ale máme akčný plán, pokiaľ ide o túto stratégiu pre ľudí s postihnutím. Ten externý prvok vlastne je tam obsiahnutý, nechcem byť nediplomatický, nechcem sa vyjadriť zle, ale jednoducho je tam nič povedané, respektíve absolútne nič, takže budeme mať nový zoznam krokov pre obdobie 2016 až 2019 a my teda hovoríme, že treba mať konkrétne kroky, konkrétne návrhy krokov v rámci toho, čo sa tu predkladá. Nechcem ani hovoriť, že ako by to malo vyzerať, ale to je vlastne výzva pre tento výbor, aby sme sa tomuto venovali a bolo by dobre, ak by sme sa tomu venovali, aby sme to dosiahli. Ďalšia vec, pokiaľ ide o financovanie, myslím, že v rámci tých nástrojov nie je tu až toľko toho monitoringu, pokiaľ ide o to, že do akej miery ľudia s postihnutím majú prospech eh, z DHR a myslím si, že Takisto tu nie sú žiadne problémy a potrebujeme iba konkrétne kroky si stanoviť na to, aby sme robili všetko preto, aby sa tento súčasný stav zmenil a myslím, že pokiaľ ide o tento dohovor, e, sú tu aj určité projekty, ktoré prebiehajú v jednotlivých krajinách a na celom svete a to by mohlo byť takisto určitým príkladom. Takže Musíme byť v kontakte aj s organizáciami pre postihnutých ľudí, musíme my ich kontaktovať a takýmto spôsobom uznať ich prácu. Ďalej, pokiaľ ide o monitoring, musíme takisto naznačiť určité ukazovatele, pokiaľ ide o to, akým spôsobom budeme postupovať v rámci monitoringu. Nie je to žiadne že sú tu žiadne prekážky. Zatiaľ nemáme žiadne takéto jasné ukazovatele. Máme tu ráme Sendai a možno v kontexte tohto rámca by mohla byť zapracovaná aj tá moja, to moje stanovisko a mohli by sme to rozumieť potom aj na európskej úrovni. A potom ešte tá posledná oblasť, tam ide predovšetkým o zaangažovanosť práve v oblasti, v oblasti práv ľudí pre posti- s postihnutím a ak sa do toho nezapojíme, tak jednoducho nezaznamenáme žiadny patričný pokrok. Pokiaľ ide o dohovor OSN, keď bol prijatý, tak viaceré organizácie, ktoré sa venujú tejto problematike, boli práve súčasťou tohoto celého procesu. Ja som vtedy vlastne bola súčasťou tohoto lobbingu, ak to tak môžem povedať, a môžem povedať, že to bolo úžasné cítiť túto participáciu zo strany týchto organizácií. A v tom našom stanovisku, čo uvádzame voči komisii, je to, že potrebujeme posilniť tú filozofiu. To znamená, keď predkladajú svoje vlastné stanovisko, keď prišli do Ženevy minulý rok, tak tu nebola žiadna formálna konzultácia predtým, a išli tam iba ako tým za komisiu a ja som bol tieňový spravodajca, pokiaľ ide to fórum pre osoby s postihnutím, ale nemyslím si, že to bol z ich strany nejaký úmyselný krok postupovať takto, ale myslím, že to je typický spôsob, akým komisia postupuje v oblasti, eh, v tejto oblasti Myslím, že malo by to byť oveľa otvorenejšie, malo by to byť inkluzívnejšie, pokiaľ ide o konzultácie, keď sa predkladajú správy a keď ide napríklad do Ženevy, tak musia tam byť zapracované, musia tam byť začlenení aj niektorí aktivisti z tých organizácií, ktoré sa venujú právam ľudí s postihnutím, aby jednoducho tú našu politiku prezentovali iným spôsobom a na toto apelujeme, toto očakávame, keď hovoríme o tejto problematike v tomto ďalšom cykle, pokiaľ ide o kontrolu ktorú takýmto spôsobom poskytujeme. Takže nesnažíme sa takýmto spôsobom nejako e, vyčítať niečo komisii, snažíme sa jednoducho iba posunúť ďalej tie ciele toho dohovoru. Máme tu takisto odporúčania expertné. Dôležité je, aby sa to v tých komisijných návrhoch zapracovalo. Ako som povedal, sú tu viaceré záležitosti, ktoré tam neboli zapracované a mohli byť. Ďakujem pekne. Eh, Ďakujem, pán Hovit. Boli sme informovaní, že niektorí zo spravodajcov za skupiny eh, nemôžu prísť. Jeden je zablokovaný v dôsledku snehu a pán Kovačev neodpovedá na naše telefonáty, ale je tu pán e, Demesmaker a dávam mu slovo. Um... <laughs> Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som si nevypočul jednu časť eh, prezentácie pána Hovita. V každom eh, prípade však ďakujem za taký dobrý začiatok. Eh, toto je dôkazom nášho, našej starostlivosti o ľudí s postihnutím. A v tejto chvíli a ja mám isté obmedzenia, ale to súvisí s istou nehodou. Ako koordinátor nášho podvýboru, keďže som z tej istej strany ako e, kolega Stevens z výboru Amplua, e, mne sa tento návrh stanoviska veľmi páči a, a veľmi rád by som tam aj prispel. Ja si myslím, že my nemôžeme tam uh, E, vkladať nejakú hierarchiu, nemôžeme diskriminovať zo žiadneho dôvodu. E, chcem dať iba niekoľko takých e, rámčekov tomuto testu. Napríklad v bode 3 pán Havit celkom odôvodnene hovorí, že európske fondy musia byť používané na začlenenie, inklúziu a nie na inštitucionalizáciu. Je však dôležité, aby sme povedali, že systém kontroly využívania európskych fondov musí byť posilnený. A to v súlade s občianskou spoločnosťou a v bode 4 je opätovne úplne odôvodnené, že musíme venovať náležitú E, pozornosť postihnutým ľuďom aj v európskych politikách, aj pri pristupovaní k riešeniu e, e, utečeneckej krízy. Ale zase hovoríme tu o správnej adaptácii, ako to dohovor predpokladá, ako prispôsobiť, ako aplikovať e, tieto, tieto predpisy, aby to nebolo e, disproporčné. A tu chcem ešte upozorniť aj na práva detí s istými postihnutím. E, deti tiež majú právo žiť v rodinnom prostredí, aj keď sú postihnuté. To je nevyhnutné a to je dôležité pre deti. E, pretože to je nenahraditeľné pre dieťa, rodina a rodinné prostredie. Ja urobím pozmenujúci návrh v tomto smere, ale ďakujem veľmi pekne za takúto plodnú spoluprácu. Eh, veľmi pekne ďakujem, eh, keďže eh, ostatní tieňoví spravodajcovia nie sú prítomní. Dávam slovo pánovi Hovitovi. Ďakujem pekne pánovi Demesmakerovi. Spolupracujem s ním veľmi úzkej spolupráci. Ďakujem veľmi pekne za jeho správu Nie hovoril som o tom odseku pre utečencov a azylantov, pretože vždy o tom hovoríme, že to s tým súvisí, ale dúfam, že to je automatické, pokiaľ ide o jeho vyjadrenie. Takže keď hovoríme o tom prispôsobovaní sa, áno, máte pravdu, berieme to samozrejme na vodemie, je to akceptovaný, všeobecne akceptovaný koncept, kde sa vlastne zavádza tento uh, test proporcionality, pokiaľ ide o tie požiadavky pre ľudí s postihnutím vo vzťahu k práci. Ja sa iba pýtam, či to je správne miesto na to, aby sme to zapracovali, je práve ten odstavec, pokiaľ ide o utečenectvo a oblasť azylu. Takže možno by sme sa mohli spojiť a nájsť nejaké lepšie miesto. Nehovoril som tu o deťoch s postihnutím, pretože to vlastne nebolo v, bolo to v odporúčaní e, expertov a toto je vlastne reakcia na to, čo oni predložili, predložili ale ja nechcem byť príliš byrokratický v tejto oblasti a pán Depesmacher a jeho skupina to tam chcú mať, tak samozrejme som otvorený to podporiť v plnej miere. Takže treba si uvedomiť, že to je iba komplementárne a ak nájdeme nejaké patričné zdenie v tejto oblasti, pokiaľ teda ide o deti, Nemôžeme inštitucionalizovať toto postihnutie proti tomu, proti vôli tých postihnutí, napríklad pokiaľ ide o ten vzťah rodičov a detí. To je takisto koncept, ktorý je dôležitý a ak by sa nám podarilo spolupracovať, tak a nájsť nejaké dobré znenie, tak by som bol spokojný, ale to, čo sme počuli k tomu, tak samozrejme sa k tomu pripájam. Ja by som iba chcela doložiť pán Hovit toľko, že Vzhľadom na to, že e, stanovisko výboru pre ľudské práva e, by malo byť v tom zmysle, že e, by sme upozornili na to, že treba stále venovať špeciálnu pozornosť postihnutým ľuďom, ktorí prechádzajú aj hranice Európskej únie. To znamená, tam sa zohľadní aj situácia utečencov, migrantov, ktorí sú postihnutí a ktorým sa nevenuje adekvátna potrebná pozornosť a vlastne to potom spôsobuje dvojnásobnú drámu. Dráma e, už zo samotného faktu, že sú utečencami a potom ďalšia dráma, že majú e, problémy e, s pohybom, s mobilitou a takisto by bolo dobre pridať tu aj perspektívu postihnutých utečencov s problémami s mobilitou to by bolo tiež dôležité a ja v tomto smere pripravím pozmenujúci návrh. Veľmi pekne ďakujem. Pripomínam, že lehota na predkladanie pozmenujúcich návrhov je pondelok 12.00 a teraz budeme mať 5-minútovú prestávku, nie? Nie. Uh, bueno, <laughs> no, no, no. E, e, nebo, nepredpokladali sme žiadne vyjadrenie, ale samozrejme dám vám slovo. Dávam vám slovo, lebo toto je parlament a každý má právo na slovo. Nech sa páči. Thank you very much. I, I would not like to... Ďakujem pekne. Ak sa s tým nepočítalo, tak nechcela by som do toho zasahovať, nechcem nasilne sa k tomu vyjadriť, ale chcela by som upriamiť vašu pozornosť, pokiaľ ide o viaceré fakty, ktoré podľa môjho názoru obohatia tú diskusiu. Chcela by som pripomenúť, že pokiaľ ide o návrh komisie, pokiaľ ide o implementáciu odporúčaní, tak ako to je vlastne v tých záverečných pozorovaniach komisie OSN, pokiaľ ide o práva osôb s postihnutím po dialogu s Európskou úniou. A po druhé, chcela by som upriamiť vašu pozornosť na pracovný dokument, ktorý sprevádza vlastne tú stratégiu práv ľudí s postihnutím, kde hovoríme o konkrétnych krokoch a záväzkoch v oblasti externých záležitostí a my chceme dostať tomu nášmu záväzku, pokiaľ ide o ich implementáciu po roku 2015, na to, aby sme postupovali tej implementácie ďalej. A pokiaľ ide o implementáciu konzultácie, tam by som povedala iba toľko, že vlastne komisia sa stretla na bilaterálnej úrovni, ale takisto aj e, s predstaviteľmi občianskej spoločnosti v rámci toho procesu prípravy správy a v rámci toho kontextu týchto príprav revízie pokroku stratégie európskych práv občanov s postihnutím prebieha verejná konzultácia a my sme apelovali na ľudí s postihnutím, aby reagovali na toto a ešte na k tomu tu je aj zacielená konzultácia, ktorá je otvorená pre všetkých tých, ktorí má intelektuálne postihnutia v tom zmysle, aby sme počuli aj ich názory, aby boli súčasťou a zapracované boli do tohto konzultačného procesu. A na záver by som už povedala iba toľko, že ten európsky rámec pokiaľ ide o monitorovanie tohto dohovoru. To bola takisto súčasť tej delegácie európskej, pokiaľ ide o dialog v Ženeve a bola to súčasť toho rámca. Niektorí členovia sa rozhodli, že budú participovať nezávislým spôsobom a navrhujú určité... Toto boli vlastne také faktické informácie, ktoré som vám chcela sprostredkovať. Veľmi pekne ďakujem. Pán Hovit nás musí opustiť, ale je tu pán Kovačev. Pán Kovačev. Dobre, takže teraz si urobíme 5-7 minútovú prestávku, pretože e, nasledujúci bod programu začína o 9.40. Ďakujem. Bueno, vamos a continuar. Pokračujeme, vážení kolegovia. Señora Quistu Drowall, je prononce tellement mal son nom, je ne sais même pas que Pani Christine. Drov... Drovol? A teraz si preskúmame návrh stanoviska o odporúčaniach parlamentu roku 2010 o sociálnych, environmentálnych e, normách a sociálnej zodpovednosti podnikov. Pripravujeme e, toto stanovisko k e, práve INTA, kde skúma odporúčania Európskej Európskeho parlamentu, ktoré predložil Európskej komisii. Máme tu 64 pozmenujúcich návrhov. Suomi. Pretože nikto nie je vo vašej fínskej kabíne. Preto nemáte preklad. Svenska je. Švedské, pardon. Povedala som, že bolo predložených 64 pozmeňujúcich návrhov a dávam slovo autorke stanoviska, aby sa k tomu vyjadrila. Hlasovať sa bude 4. apríla na miesto 29. februára. Teda opakujem, hlasujeme 4. apríla. Nech sa páči. Dávam slovo spravodajkyni. Ähm, Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, ctení kolegovia a kolegyne. Pripravujeme stanovisko ohľadne implementácie odporúčení, ktoré vlastne v roku 2010 boli predložené zo strany parlamentu ohľadne sociálnych a environmentálnych štandardov Týka sa to aj ľudských práv a takisto podnikovej zodpovednosti. Sú to všetko témy, ktoré musia byť zapracované aj prepačte, aj do obchodných zmluv. Otázka teda navstáva po 5-6 rokoch od napísania tejto správy, vlastne vtedy sa to koncipovalo na úrovni výboru INTA, že čo sa z toho stalo, a ako situácia vyzerá ohľadne týchto dôležitých tém a takisto aj pokiaľ ide o to prepojenie týchto jemnejších tém k tým dôležitejším témam. A teraz zistujem, že od roku 2014 viaceré, viacerí členovia tohto výboru sú takisto aj členmi výboru INTA. To je vlastne v podstate niečo, čo som v celoročnej dlhodobej kariére tu v parlamente nikdy nevidela, to nikdy tomu tak nebolo, že by sme teda tu mali hospodársky výbor, potom taký oveľa ľudskejší a filozofickejší, pretože sú tam poslanci, ktorí sú aj vo výbore pre ľudské práva a myslím si, že toto je vlastne aj v kontexte toho najnovšieho vývoja tejto, vývoja tejto záležitosti a ďalšia vec, ako to už bolo povedané, 4. apríla budeme mať hlasovanie vo výbore AFED a vlastne v tomto kontexte tu hovoríme teraz aj o tejto správe a o možnom kompromise k tejto správe. Ďalej, ako prvý bod, chcem poďakovať kolegom, ktorí si dali tú námahu že pripravili kompromisy e, k tejto správe a že sa ešte zaoberali i tézami, ktoré som e, bola vyslovila a že i potom boli pripravení e, v mnohých telefónnych konferenciách a cez bilaterálne rozhovory hľadať kompromisy Eh, ďakujem teda ešte raz za spoluprácu a ďakujem tiež kolegom a spolupracovníkom, eh, všetkých poslancom, všetkým poslancom a všetkým zamestnancom frakcií. Máte asi pred sebou, minimálne ja eh, mám pred sebou 11 kompromisov. Ja som sa snažila a komunikovala s ďalšími čo najviac zhrnúť koherentne veci. To, čo potom v konečnom e, dôsledku prinieslo e, najviac problémov, tak to bol kompromis, e, kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 7, kde sa konkrétne hovorilo o e, situácii EU-Vietnam. Myslím si však, že, že jeden z autorov k tomu, čo si povie. Myslím si, že touto, e, týmto znením e, sme našli spoločnú reč. Keď teraz e, každý s tým textom, tak ako ho dnes vidíme, môžete si ho prečítať. ak teda súhlasíte s týmto textom, tak situácia bude veľmi jednoduchá pri hlasovaní, toto hlasovanie prebehne 4. apríla a potom o dva týždne neskôr e, v Inte e, ako v gestorskom výbore budeme hlasovať. Ako som už povedala, viacerí tu prítomní, rovnako tak v Inte, si myslíme, budeme silní našu pozíciu, pokiaľ ide ľudské práva, e, aby sme ju vedeli presadzovať. Ďakujem za vašu podporu. A poteším sa určite, keď e, vznikne e, príslušná diskusia. Ďakujem za spoluprácu. Muchísimas gracias. Veľmi pekne ďakujem. A teraz dám slovo k pánovi Klausovi Buknerovi. Nech sa páči. Vielen Dank. E, ďakujem, ďakujem spravodajkyni za jej dobrú e, dôslednú prácu. Mám snad jednu poznámku. Táto správa je mi dôležitá preto, pretože musím potvoreť, povedať otvorene, že niekedy som frustrovaný z toho, ako málo v, e, zachytíme v doložkách o ľudských právach tieto e, problémy. Preto je táto práva, správa pre mňa osobitne dôležitá. Zo pár krátkých poznámok k, e, ku kompromisným pozmeňujúcim návrhom. Pokiaľ ide o číslo 1, vidím tu len e, anglický text ľudské práva na jednej strane a sociálne environmentálne štandardy na strane druhej. Myslím si, že tento e, rozpor by sme nemali meniť. Bohužiaľ si myslím, že to súvisí s ľudskými právami, takže tu mi bolo milšie, keby sme nedávali e, opak, jednoducho, aby sme veci spojili. Druhá, druhý bod je ten, že v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu číslo 3 máme pri pozmenenom texte to, dúfam, že to rýchlo nájdete, e, dlhodobý dopad e, long term, e, dlhodobý do, dopad na ľudské práva a tak ďalej, Pýtam sa, či to zodpovedá pravde. Keď si to pozriem na konkrétnych e, spoločnostiach, e, dovolím si tvrdiť, že lepšie by sa táto pasáž mala zdôvodniť, alebo by som skôr mala vynechať takto pozitívny, takto pozitívne to vidieť netreba. Uh, Musím povedať ďalej, že e, e, tá časť, ktorá začína slovami anglickými recommends, odporúča podporu demokratických hodnot a záujmov. Čo sú demokratické záujmy? Ja by som to slovo záujmy dal preč. To je naozaj ale maličkosť. E, také dôležité to nie je. Ešte chcem raz poďakovať za dobrú spoluprácu. Sí, eh, señor de... Pán Martin. Uh, Ďakujem. Veľmi e, blízky názor sme mali e, s výborom pre obchod. Myslím si, že tie, všetky tieto e, kompromisy videl tento výbor veľmi e, jasne. E, zodpovednosť podnikov a ľudské práva. To všetko je predsa v centre našej obchodnej politiky Mám jednu obavu, pokiaľ ide o kompromis číslo 7. Rád ho podporím. Moja, moja, moje posolstvo je skôr to, že v podstate v tej istej vete máme, že ľutuje skutočnosť, že sme nevykonali e, preverovanie našich e, dopadov, dopadov našej politiky na vzťahy ľudské právo v Vietname. Tá ex post evaluácia neznamená, že e, slovo ex post vidíme ako náhradu vyhodnocovanie pred, to som chcel zdôrazniť určite. Určite to nie je ich záujem, ale nechceme, aby komisia mala z tohoto zlý dojem, pretože vzhľadom na to, že sme, že sme v roku 2010 povedali, že každá obchodná dohoda musí mať posúdenie ľudskoprávnych dopadov vopred, nie ex post, musíme to opakovať. E, komisia hovorí, že e, sa to urobilo pre ASEAN ako celok a netreba to teda robiť pre Eh, Vietnam. Musíme to povedať komisii, že budeme to vždy robiť. Budeme hlasne upozorňovať vždy, keď sa takýto assessment vopred neudeje. Ďakujem. To je jasné, pán Martin. Želá si niekto ďalší vystúpiť? Takže dávam slovo správodajkyni, ak chcete eh, odpovedať na niektoré poznámky. Eigentlich. V podstate si myslím, že tu je tu veľká zhoda. K tej poznámke e, kolegu, nuž e, slovo záujmy v kompromise 5 e, môžeme škrtnúť. Dávam vám zapravdu tá otázka E, je opodstatnená, prečo by to tak nemalo byť. A keď e, e, hovoríte, že by sme nemali opak, robiť protichod na druhých stranách a tak ďalej. Nuž, ten text, text by sme mali zachytiť tak, ako je. Nie je to fundamentálny rozdiel, ale všetko súvisí spoločne, ale napriek tomu je je to tak, že tradične, tradične alebo v ostatných obchodných politikách naozaj že ide o hospodárstvo a tie ďalšie faktory vynechávame, ktoré za určitých okolností by mohli priniesť výhody v hospodárskej súťaži. To je tá klasická e, teória obchodnej politiky. Aby sme teda, že sme ju opustili, je vlastne Európskym parlamentom a parlamentným zhromaždením e, VHO, VTO pardon, e, prechádza, ale nebalo by byť zle, ak sa povie, že existuje tá jedna vec a existuje vec druhá. Chceme tak, e, a chceme, aby to bolo v celej správe jednoznačné. Zdieľam názor kolegu Martina o Vietname nie je zámerom tvrdiť, že, potrebujeme to, že to všetko nepotrebujeme a posolstvo smerom ku komisii, myslím si, že je jednoznačná, jednoducho e, za určitých okolností by sme v plenárnom stretnut- e, zasadnutí by sme to mohli e, dať do textu. Ďakujem za túto diskusiu a za súhlas. Veľmi pekne ďakujem. Myslím si, že je to veľmi zaujímavá diskusia a hlasovať budeme tak, ako sme to naplánovali 4. apríla. Estamos esperando la llegada de... Teraz čakáme na príchod pani O'Reilly. Um, skončili sme tento bod trošku skôr. Jej bod je na programe o 10, takže máme 5-minútovú prestavku. Bueno, son las Je 10 hodín, takže otvoríme veľmi dôležitú tému, e, ktorá takisto vytvára dôležitý precedens. Dúfam, že pani O'Reilly príde v priebehu tejto debaty. V roku 2000 14 Medzinárodná federácia pre ľudské práva a Výbor pre ľudské práva Vietnamu. Ak hovoríte, ak telefonujete, prosím, potešie v roku 2014 Výbor pre ľudské práva Vietnamu sa obrátil na európskeho ombudsmana a požiadal Európsku komisiu za to, že ne vypracovala vyhodnotenie dopadu ľudských práv e, na oblasť investícií a obchodných vzťahov EÚ-Vietnam z roku 2012. V máji 2015 Európsky ombudsman sa predbežne vyjadril k tomuto e, udaniu v tom zmysle, že nedostatok hodnotenia je neplnenie si úloh svoj, svojich úloh zo strany e, komisie. A preto e, požiadal komisiu, aby vypracovala. Minulý týždeň e, ombudsman zverejnil definitívne stanovisko, kde skonštatoval, že Európska komisia neposkytla adekvátne hodnotenie, pokiaľ ide o túto otázku ohľadne e, voľného obchodu s Vietnamom. To je zlá administratíva, pretože e, rokovania sa skončili a už situácia sa nedá napraviť. Ako som už povedala, čakáme na pani O'Reilly, európsku ombudsmanku, ale máme tu Gael de Sepulcres, ktorá je zástupkyňou, permanentnou zástupkyňou Medzinárodnej federácie pre ľudské práva a dám jej slovo, aby sa vyjadrila, akú činnosť vyvíjali, ako vidí veci zo svojho hľadiska. Ďakujem pani Disepilke, nech sa páči, dám vám slovo. Merci beaucoup. Ďakujem, ďakujem za to, že ste ma pozvali dnes, aby som sa vyjadrila k tomuto prípadu, ktorý je skutočným precedensom a dúfajme, že e, nebude nasledovaný. Dúfam, že dôjde k zlepšeniu obchodných investičných politík, obchodných zmluv a že dôjde aj e, k záchranným ochranným doložkám tak, aby tieto politiky zohľadňovali aj situáciu v ľudských právach. Chcel Chcela by som povedať, že pokiaľ ide o túto dohodu e, s Vietnamom, tak dnešná, dnes vlastne mm, je to už uzavretá záležitosť, ale podľa nášho e, názoru je to teda veľmi nedostatočné, e, že my, parlament a ďalšie inštitúcie jednoducho beriem, musíme zobrať na vedomie to, že sa tam situácia v oblasti ľudských práv vôbec odrazila. My musíme obrátiť stranu a e, musíme sa snažiť o nápravu v budúcnosti v tejto oblasti. Dopadová štúdia v oblasti ľudských práv nie je formalitou. Je to konkrétny cieľ, e, ktorý bol jasný od okamihu, keď sa vlastne táto zmluva uzatvárala a schváľovala aby sme mohli e, zdôvodniť, že táto správa je v súlade s európskym právom. A my sme mali e, k dispozícii veľmi veľa e, možnosti, pokiaľ ide o uzatvorenie tejto zmluvy, avšak Európska komisia, parlament a rada nakoniec e, mohli prijať také najproporcionálnejšie riešenie, e, kde by mohli zabezpečiť to, že táto zmluva bude zohľadňovať aj ľudské práva. Nejde tu o formalitu. Pre mňa táto rozpráva nie je uzavretá. Ak tu bola skonštatovaná zlá administrácia zo strany komisie a vlastne, že tu bol taký e, urýchlený a unáhlený prístup k rokovaniam, a máme tu predsa stanovisko ombudsmana, táto dohoda nie je ešte uzavretá, ešte stále nestúpila do platnosti. E, preukázalo sa, že práca môže sa vrátiť opäť na pracovný stôl a ide tu o to, aby sa vlastne prostredníctvom záchranných mechanizmov e, isté veci napravili. Takže grosso modo pre FIDH a pre Vietnam my nemôžeme byť spokojní s touto zmluvou tak, v takej forme, v akej je jej návrh dnes navrhovaný. Konštatujeme, že absolútne tam nie je žiadna výslovná e, zmienka o ľudských právach, okrem preambuly a žiadne, žiadny odkaz, je, je tam jeden odkaz na ľudské práva v článku 57. Pre nás je to úplne nedostatočné a to z viacerých dôvodov. Najskôr si zoberme tú preambulu. E, zúčastnené strany sa nezaviazali rešpektovať ľudské práva, iba povedali, že e, e berú e, na vedomie deklaráciu ľudských práv. A keby to išlo na arbitráž, tak tam by sa e, tak tam by sa skonštatovalo, že takáto zmienka je úplne nedostatočná na to, aby e, ochraňovala ľudské práva. Klauzula ohľadne ľudských práv e, nie je tam teda vyslovná a ustanovenie, ktoré je obsiahnuté v tej zmluve s Vietnamom, E, by malo obsahovať aj klauzulu, ktorá by napríklad mohla e, pozastaviť ako poslednú možnosť e, tú platnosť tejto zmluvy. Ďalej, táto klauzula o ľudských právach je kritizovaná Európskym parlamentom viac ako 10 či 20 rokov. Už sa preukázali limity tejto doložky a nejde tu len o program v oblasti ľudských práv, ale aj o zmeranie a, náprav, a nápravu dopadu ľudských práv a na komerčnú politiku a vice versa. Máme tu kapitolu udržateľného rozvoja. Myslím si, že o tom vôbec e, nemusíme hovoriť, lebo tam sa absolútne nehovorí o ľudských správach. Sú tam spomenuté len pracovné a environmentálne správ, práva. Táto dohoda s Vietnamom neobsahuje žiadnu zmienku o medzinárodnom práve, o medzinárodných právach v oblasti ľudských práv. Nie je tam žiadny mechanizmus, ktorý by umožnil obrátiť sa priamo na e, komité, na výbor alebo teda na ďalšie oblasti, ktoré tieto otázky riešia. E, vôbec tam nie je modulované správanie, ktoré by malo rešpektovať ľudské práva a teda či je tam e, e, akási, akési spiklenectvo alebo nie, pokiaľ ide o rešpektovanie alebo nerešpektovanie ľudských práv. Ľudské práva sú brané do úvahy ako akýsi dodatok a e, sú tam e, spomenuté ďalšie nástroje, e, ako partnerstvo, dialóg a kooperácia, kde teda by mali byť zohľadené podľa komisie ľudské práva. Je tu veľa príkladov, že tieto tradičné nástroje sú úplne nedostatočné, pretože tu ide o akýsi súzvuk podnikov a e, v oblasti e, porušovania ľudských práv, ako k tomu bolo napríklad pred rokmi v Kambodži. My tu nemáme správu AFTE, ale to je, to, je, to je vlastne dohoda o obchodných preferenciách. Ale napriek tomu je nevyhnutné, aby tam boli obsiahnuté tie doložky ohľadne ochrany ľudských práv a tak ďalej. V tom, tejto situácii sú potom štátne podniky e, spolupáchateľmi vážnych e, priestupkov v krajinách, kde ľudia vlastne nemajú prostriedky, krajiny nemajú prostriedky na kompenzácie a vlastne e, nemobilizujú sa mechanizmy, ktoré by kopírovali ľudské práva a všetky hodnoty, ktoré sú tu dnes, tak sa e, týkajú otázok spojených s, s pozemkami v Kambodži. A tieto mechanizmy, ktoré vlastne sú tam obsiahnuté, nie sú dostatočné. Nie, e, nie sú tam žiadne povinnosti pre investorov, aby ich rešpektovali. A nakoniec my žiadame, aby tam boli nejaké priame mechanizmy stiažnosti, ktoré by mohli byť mobilizované priamo v rámci tejto dohody FT. E, orientácie existujú aj v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov a existuje tam 10 e, krokov, napríklad v oblasti zásobovania, e, alebo v oblasti výroby kreviet v Tajsku, kde dochádza k naozaj k neuveriteľnému zotročovaniu ľudí. A pokiaľ máme mechanizmy investor štát, tak e, vyskytujú sa prípady, keď domáce obyvateľstvo na jednej strane v národnej jurisprudencii v ekvátore sú uznané práva, ale E, zároveň e, investor môže napadnúť právo na odškodnenie a je, my si veľmi jasne myslíme, že dohoda s Vietnamom a všetky dohody, ktoré sú e, vytvorené na základe toho istého modelu a kde Európska únia napriek sťažnosti u ombudsmana a napriek tomu, že všetci Vieme, že tu je problém, Európska komisia odmietla zmeniť tieto ustanovenia, tak my si myslíme, že Európska únia sa zúčastňuje istej fragmentácie medzinárodného práva. Keď si pozriete, ako sú práva chránené e, zo strany rozličných zúčastnených strán, e, pokiaľ ide o obchodné dohody, tak sú tam rozličné. Napríklad investor má priamy prístup k sudcovi, E, disponuje efektívnymi mechanizmami na kompenzácie a na valorizáciu svojho práva. V obchodných zmluvách máme detailné aj mechanizmy v oblasti pracovného práva. Tam je dialog, ktorý naozaj je začlenený aj v zmluve, ale e, nie, nie sú tam vôbec e, spomenuté žiadne sankcie. A pokiaľ ide o ľudské práva, tak sa tam spomínajú len tradičné nástroje, ktorých e, ohraničenia a limity poznáme. Takže na záver by som chcela povedať, že my konštatujeme, že nemôžeme sa uspokojiť s takouto situáciou. E, skutočno, že tu nebola vypracovaná dopadová štúdia, táto štúdia to nie je len formalita, ale to zároveň znamená, že Európska únia neprispôsobuje doložky ohľadne E, investícií v týchto zmluvách tak, aby bolo obyvateľstvo chránené. Nie sú tam takéto mechanizmy, nie je tam mechanizmus priamej stiažnosti a ja si myslím, že my budeme musieť o tom naďalej diskutovať a dúfam teda, že komisia tiež e, bude toto brať do úvahy. Ďakujem. A teraz dám slovo našej obhajkyni ľudských práv, ombudsmanke, ktorá veľmi inteligentne tento proces sledovala. Nech sa páči, pani Aureli. Thank you very much indeed for that introduction. Um, good... Ďakujem za tento úvod a ďakujem. <clears throat> Vítajte všetci. V kontexte Európskej komisie sme e, uzavrali rokovania k dohode o voľnom obchode s Vietnamom ešte ju musí potvrdiť rada a potom parlament. Pred dvoma týždňami som do, dokončila zisťovania k tomuto. Boli tu sťažnosti z augusta 2014. Dve mimovládky, Medzinárodná federácia pre ľudské práva a Vietnamský výbor pre ľudské práva. Ich sťažnosti sa netýkali a podstaty tej dohody, ale odmietnutie tých formátov rokovania tým, že sa vykonávalo posudzovanie dopadov pred rokovaniami s Vietnamom. Pri mojom vyšetrovaní k tejto stiažnosti som si uvedomoval skutočnosť, že 17. apríla 2014 Európsky parlament prijal uznesenie, e, kde sa vyzýva, aby sa vy preverili e, dopady. Zdôrazňujú, že súhlas s touto dohodou je povinná marci 2015 na základe môjho zisťovania až po tento okamžik som komisii odporúčila, aby okamžite urobila posudzovanie dopadov o ľudských právach. Toto odporúčanie len odzrkadlovalo moje zistenie, že zlyhanie komisie e, vykonať takéto posudzovanie bolo spojené so zlou správou. E, v júli 2014 sa moje odporúčania odmietli a komisia pokračovala v rokovaní. Tieto rokovania, ako všetci vieme, sa uzavrali minulý december. Obchodné zmluvy sú tu na to, aby boli dobré pre ekonomiku, ale nie je to nevyhnutne platné, že prinášajú prínos všetkým ľuďom v danej krajine. Ako si všetci uvedomujeme, obchodné zmluvy môžu mať i negatívne dopady na ľudské práva ľudí, ktorých sa to v tých krajinách e, týka. Preto je dôležité vedieť, či dohody EU s Vietnamom <clears throat> by mohli mať negatívne dopady na ľudí vo Vietname. Krajina, kde obavy o ľudské práva sú už e, existujúce. Ja mám celkom zjednodušený pohľad, že toto je otázka, ktorá sa najlepšie kladie predtým, než po tým, čo sa do, završia nejaké dohody. Predošlé posudzovanie ľudských práv je e, preventívny nástroj. Je tu na to, aby sa vyhlo, predchádzalo negatívnym dopadom navrhovanej zmluvy a ide, alternatívou je identifikovať problémy potom, čo sa uzavreli dohody a potom sa snažiť tieto problémy vyriešiť. Toto bolo rozhodnutie Európskej komisie pri odpovedi na moje odporúčania. Nie som však presvedčená, že toto je e, prístup akceptovateľný. Článok 21 Lisabonskej zmluvy hovorí o tom, že medzinárodné kroky e, únie by mali byť E, sprevádzané ideálmi, ktoré boli i pri vzniku EÚ a ktoré chce e, šíriť v Európ- vo svete demokracia, právny štát, univerzálnosť a viditeľnosť základných slobod a ľudských právach, rešpekt ľudskej dôstojnosti, princíp rovnosti a solidarity a rešpekt princípov charty OSN a medzinárodného práva. Preto ma sklamalo, keď v júli 2015 komisia zamietla moje odporúčania Komisia najprv argumentovala tým, že dohody o voľnom obchode s Vietnamom boli len follow-up eh, k eh, rokovaniam ASEANu, ktoré pred, boli eh, spustené predtým a začali prax systematického posudzovania. Komisia argumentovala, že trvá na systematickom postupe, ale ten sa nevzťahuje retroaktívne takisto argumentovali, že ochrana ľudských práv vo Vietname sa dá použiť s inými nástrojmi. Dohody o voľnom obchode boli inštitucionálne a právne prepojené s partnerskými dohodami z EU-Vietnam, podpísaných v júni 2012, a že tu boli doložky o ľudských právach, demokracii, právnom štáte a bezpečnosti. Takisto sa hovorili o, o určitých ustanoveniach, ktoré by mali byť v samotnom dohode o ľudských právach z tejto perspektívy. Komisia tvrdila, že to znamená, že otázky ľudských práv sa riešili v kontexte rokovaní o voľnom obchode a že toto poskytlo silný rámec pre ochranu a podporu ľudských práv. Komisia tiež hovorila o skutočnosti, že bude pokračovať v, podpore e, určitých opatrení, aby sa posilnili eh, metódy, ako boli demaršek zahraničnej politiky podpora bojovníkov za ľudské práva a v európskych eh, projektoch z pohľadu komisie teda nebola potreba ďalšieho posudzovania dopadov vopred. Komisia tiež tvrdí, že chcela vykonať evaluácie eh, ľudských práv predtým, než to bolo operatívne tieto argumenty však neboli presvedčivé. A v mojom rozhodnutí tu kritizujem komisiu pri uzatváraní prípadu. Súhlasím, že právo EÚ, tak ako vyzerá teraz, neposkytuje ek- expresívnu e, povinnosť mať predošlé posudzovanie ľudských práv. Avšak, podľa mňa, odpo- odmietnutie komisie vykonať toto posudzovanie v kontexte rokovania dohody o voľnom obchode ide proti duchu ustanovení v článku 21 Lisabonskej zmluvy. Možno, že komisia právne nemusela takto konať, rozhodnutie tak nekonať, odzrkadlilo zlyhanie konať konsistentne s najvyššími princípmi, na ktorých je EÚ postavená. A toto podľa mňa bolo nesprávne e, spravovanie vecí. V svojom akčnom pláne o ľudských práv a demokracii na roky 20 2012 až 14 prijatom deň pred formálnym rokovaním s Vietnamom. Rada vyzýva komisiu, aby zapracovala ľudské práva do všetkých posudzovaní dopadov pri e, obchodných dohodách. V akčnom pláne na 2015 až 2019 Rada žiada komisiu, aby ďalej vyvíjala do roku 2017 e, masívny prístup pokiaľ ide o investičné a obchodné e, dohody, predošle takéto posudzovanie dopadov, takisto posudzovanie stability po uzatvorení dohôd. Preto ma prekvapilo e, argument komisie, že nebolo potrebné robiť predošlý e, assessment počas rokovaní, ktoré začali predtým, než spustila svoje politiky. Pripomínal som komisii v svojom odporúčaní že rešpekt ľudských práv sa nedá robiť, nedá, nemôže byť predmetom úvah o, e, a e, doslovného výkladu. Prijala som pohľad komisie, že predošlé posudzovanie dopadov z komisie vykonávané spoločne s environmentálnymi posúdeniami by mohlo byť rovnako efektívne ako oddelené posudzovanie e, ľudských práv to sa však v prípade Vietnamu neudialo ani v kontexte viacrámcovej dohody s ASEANom. Komisia sa však snažila napraviť túto situáciu tým, že uviedla odvolávky na ostatné dokumenty a ustanovenia. Nie som však presvedčená, že to je dostatočné, pretože tie doložky a nástroje, na ktoré sa odvolávalo, nemajú takú istú využiteľnosť alebo neslúžia tomu istému cieľu, ako by bolo bývalo slúžilo práve takéto vyhodnotenie situácie. Pokiaľ ide takéto hodnotenia, keď už je spustená takáto dohoda a uplatňovanie nástrojov na to, aby sa dodržiavali ľudské práva, aby sa zabezpečilo, že tam zúčastnené aj európsky aktéry, to všetko môže byť zvážené ako pozitívna iniciatíva, ale neslúži to tomu istému účelu, ako keby sme tu mali vopred u takéto hodnotenie dopadov. Cieľom tohto analytického nástroja, aspoň ja to tak vnímam, aby sme urobili všetko preto, aby takáto dohoda o voľnom obchode neviedla k nejakému zlyhaniu, pokiaľ ide dodržiavanie záväzkov v oblasti ľudských práv. Preto sa preferuje vo fáze rokovaní, aby všetky opatrenia boli vyhodnotené aj vo vzťahu k ľudským právam. Komisia si uvedomuje špecifickú situáciu v ľudských právach vo Vietname a v tomto kontexte zdôrazňuje aj význam vyhodnotenia takéto dohody o voľnom obchode. Takisto si uvedomujem, že komisia má už e, konkrétnu informáciu ohľadne toho, ako vlastne funguje e, takýto postup. Je mi ľúto, že komisia nereagovala na moje odporúčania a nezmenila vlastne svoj postoj a rozhodla sa, že vlastne a aj napriek tomu sa nerozhodla v tej fáze urobiť takéto vyhodnotenie ohľadne ľudských práv, predtým, že by sa uzavrela tá zmluva s Vietnamu. A pokiaľ ide o sťažnosti, ktoré sme dostali, kritizovala som komisiu v tom zmysle, že zlyhala a nepredložila konkrétny dôvod ohľadne toho, prečo neurobili takéto uh, vyhodnotenie v oblasti ľudských práv dopredu, pokiaľ ide o dohodu s Vietnamom. Avšak vítam to, že komisia chce urobiť takéto vyhodnotenie v oblasti ľudských práv v budúcich dohodách a že sa zaviazala k tomu, že bude robiť takéto vyhodnocovania v oblasti ľudských práv potom, čo táto dohoda s Vietnamom bude uzatvorená. Toto je pozitívny vývin a dúfam, že všetky zúčastnené strany budú rady, že sa takáto situácia takýmto spôsobom vyvíja. Ďakujem, pani O'Reilly. V skutočnosti môžem dať slovo kolegom poslancom teraz, alebo potom, ako Európska komisia poskytne svoje vysvetlenie. Možno by bolo lepšie dať teraz slovo Európskej e, komisii a potom jej položíme otázky. Takže pán Mauro Petričóny, e, zástupca generálneho riaditeľa, e, ktorý pripravoval túto dohodu. Nech sa páči. Madam Chairman, thank you very much for... Vážená pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Dámy a páni, vážení poslanci, poslankyne, som rád, že som medzi vami, že vám môžem vysvetliť politiku a postupy komisie v tejto oblasti. Dovolte mi najprv formálne sa vyjadriť. Komisia dostala rozhodnutie ombudsmanky pred pár dňami a preto, pokiaľ ide o toto konkrétne rozhodnutie, ešte nie som v stave vám poskytnúť formálnu reakciu. To sa bude musieť preskúmať zo strany komisie a takáto formálna reakcia samozrejme bude vypracovaná, avšak budem sa snažiť vysvetliť, čo komisia doposiaľ urobila, prečo postupovala tak, ako postupovala, aký úmysel má komisia postupovať ďalej. Ak mi dovolíte, vážená pani predsednička, tak mám takisto aj zo pár návrhov, ako by sme mohli v budúcnosti spolupracovať, pokiaľ ide o otázku ľudských práv týkajúcich sa Vietnamu. Predovšetkým, pokiaľ ide o otázku ľudských práv a vyhodnocovania e, tejto záležitosti a čas, kedy to malo nastať a nenastalo. Komisia je presvedčená, že takáto, takéto hodnotenie vopred je dôležitým nástrojom a možno ten najvhodnejší nástroj dnes, ktorý máme, je urobiť dobrú analýzu a do, ohľade tej situácie v oblasti ľudských práv s tou krajinou, s ktorou rokujeme a snažíme sa spustiť také politiky, ktoré by mohli eliminovať alebo zjednodušiť alebo zlepšiť nejaký negatívny dopad, ktoré by mohli takéto dohody mať na ľudské práva a aby to išlo nad rámec e, takej dohody o voľnom obchode, aby to jednoducho prispelo k posilneniu otázky ľudských práv v danej krajine. Preto komisia prijala politiku systematických vyhodnocovaní vopred. Komisia bude systematicky príjmať uh, e, takéto buď robiť takéto vyhodnotenia systematickým spôsobom a neskôr bude takisto aj ex post evaluácia, bude sa to periodicky robiť, aby sa to mohlo porovnávať. Takže nie je tu žiadna nezhoda, pokiaľ ide o túto oblasť v zmysle toho princípu alebo tej potreby takého holistického prístupu európskych politík. A nemôžeme takúto dohodu o voľnom obchode vnímať ako niečo separátne od oblasti ľudských práv a takýmto spôsobom sa budeme informovať. Pokiaľ teda ide o Vietnam, musím pripomenúť, že komisia funguje na základe negociačného mandátu, ktorý spustila rada v roku 2007. Tento bol upravený na to, aby umožnil individuálne rokovania na, v roku 2009. Tieto začali v roku 2011 v prípade Vietnamu a v tom čase, keď tá diskusia ohľadne hodnotenia ľudských práv vopred, keď sa to naznačilo, tak vlastne už sa toto rokovanie s touto krajinou blížilo ku koncu. Komisia berie na vedomie, že hodnotenie ľudských práv vopred je najhodnejším nástrojom. Nesúhlasíme v tom, že je to jediný nástroj na to, aby sme dosiahli ciele Európskej únie. Po druhé, je nám ľúto, že častokrát tu dochádza k zamieňaniu administratívnych, politických otázok a e, toho právneho rámca, v rámci ktorého rokujeme. My rokujeme na základe toho rámca, ktorý nám dáva rada, tento je celkom konkrétny. Komisia má určité obmedzenia a pravidlá, ktoré sú uskotvené v zmluve, v rokovacom mandáte a takisto aj v administratívnych predpisoch. Snažíme sa dosiahnuť orientáciu politickú, na ktoré sme sa všetci dohodli, čo možno najlepšom spôsobe a najlepších podmienkach. A preto tu máme aj toto rozhodnutie, ktoré dobre sumarizovala pani Aureli, pani Obmutmanka a ja iba zopakujem e, niektoré body, ktoré sú teda verejné. Podľa nášho názoru dosiahnutie takejto situácie a, tých cieľ, a dosiahnutie tých cieľov, na ktorých sme sa všetci dohodli, je to vlastne, čo všetci momentálne robíme, pretože súhlasíme, že tieto nástroje považujeme za najlepšie možné nástroje. Tu nejde o otázku administratívy, ide tu o politickú otázku. A je odlišná otázka potom na druhej strane, keď by sme povedali, že výsledky týchto hodnotení, akýmkoľvek spôsobom sa už k ním dopracujeme a tých politík, ktoré sa uplatňujú, že či to je adekvátne alebo nie. A to sa netýka administratívy, zasa je to otázka politiky. A politika nie je určovaná zo strany Európskej komisie, politika je určovaná zo strany Európskej únie. A Možno to nie je presné podľa nášho názoru tvrdiť, že tu nie je žiadne prepojenie alebo žiadny význam, pokiaľ ide o tieto predpisy, ktorých sa my musíme držať. Konzistentná politika Európskej únie, tak ako bola schválená Európskym parlamentom, ale rozhodnutá na Európskej rade, je ochrana ľudských práv, ktoré musia byť dosiahnuté prostredníctvom e, partnerstiev a záväzných doložiek, ktoré sa v týchto partnerstvách musia automaticky akceptovať a toto komisia to posiaľ robí a v plnej miere rešpektujeme spoločný postup, ktorý bol odsúhlasený členskými štátmi a podporený Európskym parlamentom. Je tento postup dostatočný na to, aby sa urobilo všetko preto, aby sa ľudské práva zlepšili vo Vietname? Nie sme na 100% presvedčení, ale dohoda o voľnom obchode alebo partnerstva s krajinami, tie sú tu tieto nemáme na to, aby sme menili režimy v našich partnerských krajinách. Máme možnosť otvoriť dialog, máme možnosť zlepšiť situáciu, ale sme presvedčení, že v prípade Vietnamu, ktorého situáciu všetci veľmi dobre poznáme, a poviem to veľmi jednoducho, tá situácia je ďaleko vzdialená od ideálu, je takýto dialog, teda, o ktorom hovorím, a ten dialog, ktorý my budujeme s Vietnamom, prispel k zlepšeniu situácie a my očakávame, že tu budú aj ďalšie zlepšenia v budúcnosti. Na záver by som chcel povedať, že komisia je veľmi rada, e, teda sme ochotní prijať kritiku, pokiaľ ide o spôsob, akým sme postupovali, že sa to mohlo, dať lep, mohlo urobiť lepšie, presnejšie. My samozrejme akceptujeme takú kritiku e, aj v oblasti toho, že či politiky pod prostredníctvom partnerstiev alebo dohôd o voľnom obchode alebo niečo iné, to všetko nie je všeliek. My si to uvedomme, pokiaľ ide o ľudské práva v našich partnerských krajinách. Ale zároveň sme presvedčení, že sme urobili v rámci možností všetko na to, aby sme situáciu v oblasti ľudských práv vo Vietname e, brali na vedomie, aby sme brali na vedomie aj možný dopad takéto dohody o voľnom obchode s Vietnamom a čo sme teda mohli urobiť v tom zmysle, aby Vietnam aj naďalej mal intenzívny dialog ohľadne ľudských práv s Európskou úniou, o to sme sa zasadili a prispiejeme v rámci toho dialogu k zlepšeniu tejto situácie. Ak tieto politiky sú považované za nedostatočné zo strany rady a parlamentu, tak to je zasa iná otázka. To nie je otázka administratívy, to je otázka politickej odhodlanosti, a my sme vždy pripravení na úrovni komisie zúčastniť sa na tých diskusiách a sme radi zmeniť prispieť tým diskusiám, ktoré sa týkajú možnej zmeny týchto politík. Avšak faktom zostáva, že sme hovorili o tejto záležitosti počas 4 rokov a my vieme, že medzinárodné dohody nie sú v stave vyprodukovať z noci na ráno nejaké zmeny v oblasti ľudských práv, sú tu situácie, kde Európska únia odmieta negociovať s niektorými krajinami, pretože je tu prach akceptovateľnosti alebo neakceptovateľnosti jednoducho je už prekročený. A situácia, kde my sme presvedčení, že dialog a zaangažovanosť napriek neutešujúcej situácii sú najlepším smerovaním, ktorým môžeme postupovať. Sme presvedčení, že to aj v prípade Vietnamu. A ešte posledné slovo na záver, pani predsednička. Pre nás toto je jednoducho proces. Je to proces, kde vlastne zaangažovanosť Európskeho parlamentu v tomto procese je kľúčová. Videli sme spoluprácu s Európskym parlamentom, aj pokiaľ ide o Vietnam, v oblasti obchodných otázok, videli sme to aj v oblasti všeobecných politických, kultúrnych vzťahov a boli by sme radi, ak by sme mohli odporúčiť, že ešte hĺbšia zaangažovanosť parlamentu, pokiaľ ide o otázku ľudských práv vo Vietname, bude na prospech tomuto procesu a my sme o tejto záležitosti hovorili aj s delegáciou Európskej únie v Hanoji. Náš veľvyslanec bude veľmi rád, ak bude môcť prispieť k možnosti zorganizovať návštevu tohto výboru vo Vietname a sprostredkuje kontakty s vietnamskými úradmi a predstaviteľmi vlády a my zasa tieto možnosti preskúmame, tak aby to bolo na prospech vytvorenia priameho kanála komunikácie medzi Vietnamom a parlamentom alebo možno týmto výborom konkrétne a toto jednoducho bude nad rámec čohokoľvek, čo by nám doposiaľ boli mohli zo strany Vietnamu úrady tejto krajiny poskytnúť. A pokiaľ ide o hodnotenie tejto pokiaľ ide o tieto hodnotenia, o ktorých sme hovorili, tak to samozrejme prerokujeme s našimi partnermi vo Vietname. Ďakujem, pán Petričone, a teraz dám slovo mojim kolegom. Iba by som chcela požiadať, aby ste si vypočuli túto reflexiu, pretože ste opakovali často a dohody o voľnom obchode, obchodné dohody, a vlast, že tieto dohody nie, nemajú za cieľ e, spôsobovať politické alebo zmeny alebo zmeny e, režimov, ale pán Petričony niekedy tieto obchodné dohody konsolidujú režimy a vlády, ktoré porušujú ľudské práva len že ich ne, nemenia, ale ich konsolidujú. Čiže aj takáto reflexia mala byť obsiahnutá vo, vašej, vo vašom príspevku. Tak, pani Rovhov. Ďakujem pekne, pani predsednička. Musím usmievajúca pripustiť, že sa tu vždy ešte stále niečo nové dozviem a naučím. Som prekvapená, že komisia zrazu zistila, že politicky nie je aktívna. To je teraz absolútna novinka. Veď predsa odkedy komisia robí iba administratívnu činnosť? To by bol ideálny stav pre nás. Považujem takisto za vynikajúce, že my zrazu ako parlament berieme na vedomie, alebo že chceme meniť situáciu v oblasti ľudských práv v našich partnerských štátoch. Sme až takí idealistickí, že si myslíme, že naše zastúpenie napríklad v Hanoji alebo napríklad návšteva niektorých poslancov niečo v tejto oblasti zmení. Musím povedať celkom úprimne, že komisia stále na novo ma prekvapuje a Teším sa, že tu budem ešte pár rokov takto prekvapovaná zo strany komisie. Ďalšia vec, ktorá ma zaskočila, je otázka, ktorá bola adresovaná pani ombudsmanke, že aká je vlastne alternatíva. Ak som všetko dobre porozumela, čo tu bolo povedané, tak my, pokiaľ ide o Ako bolo povedané, máme teda vzťahy s, s krajinami ASEANu. A tak, ako som to ja pochopila, tak bude tu evaluácia ex post, pokiaľ ide o Vietnam. K tomu môžeme povedať, že možno by bolo bývalo dobre, ak by to bývalo vopred urobené, ale to sa jednoducho neudialo, takže situácia je takáto. V našom akčnom pláne z roku 2012 takisto nie je napísané, že je záväzné preskúmavať otázku ľudských práv časovo, časového hľadiska vopred. Takže kde sa nachádzame? Nachádzame sa na úrovni dohody s Európskou úniou a Vietnamom. Bude sa to musieť teraz ešte preskúmať a potom Rada a Európsky parlament budú musieť o tom rozhodnúť. Chcete skutočne zastaviť celý tento proces iba preto, ako máme ľudské práva? Toto by bol priamy záver vašej požiadavky. A posledná vec, ktorá ma prekvapuje, tak to bola intervencia prvej rečničky, ktorá povedala, ak som to teda nepochopila zle, že otázky ľudskej, pr, pr, že ľudské práva neboli vôbec dodržiavané a že sa tu hovorila iba o pracovnom práve, a respektíve o práve na prácu. Podľa môjho názoru právo na prácu je veľmi dôležitá súčasť aj ľudských práv. Veď predsa na to, aby človek mohol samostatne myslieť a fungovať, s tým ide ruka v ruke aj súčasnosť, skutočnosť, že človek má právo na prácu, na to, aby mohol žiť v dôstojnosti. Takže všetko ma to tu udivilo. Takže všetko toto, čo sme tu počuli, skutočne je veľkým pokrokom k tomu, čo sme tu počuli aj v minulosti a musím vám dať za pravdu, že doposiaľ tá situácia ešte nie je ideálna, ale teraz jednoducho zaznamenať nejaký zvrat práve v tej situácii s Vietnamom, tak to ja nevnímam ako reálne. Señor Panseri. Pán Panseri. Grazie, presidente. Ďakujem, pani predsednička. Musím povedať, že je to takmer školský prípad. Okrem e, toho okruhu vystúpení, čo tu zazneli, to, čo povedala komisia, zdá sa, že to tá si neuvedomuje e, skutočnú realitu tejto situácie, keď a čo povedala ombudsmanka, že článok 23 Lisabonskej zmluvy nebol rešpektovaný skôr, ako sa uzavrela dohoda, neuskutočnila sa dopadová štúdia o dopade tejto dohody. To hovorí ombudsmanka a to je prípad nielen zlej administratívy, ale aj zlej politiky. A ja sa vrátim ešte k vašim záverom. Netreba si robiť ilúzie a nazdávať sa, že Obchodné dohody môžu zmeniť situáciu v oblasti ľudských práv, ale čo vy chcete? E, e, e, keď si sadneme za rokovací stôl, tak všetky krajiny chcú hovoriť o ľudských právach. Takže tu nejde o zlé vyhodnocovanie administratívnych krokov, ale politických. A možno by bolo vhodné, aby sme zrevidovali spôsob, akým tieto obchodné zmluvy uzatvárame. Možno, že by e, bola vhodná ich revízia a bolo by dobré, aby ľavá ruka vedela, čo robí ruka práva, pretože ak e, komisár zodpovedný za obchod má takéto stanovisko. Ja by som chcel vedieť, čo robia ďalšie časti Komisie zahraničné vzťahy a ľudské práva. E, vedie tu predsa istá horizontalizácia európskych politik s tretími krajinami a to je politické hodnotenie. Ja neviem, ako sa táto otázka vyrieši, ale táto otázka obchodných dohôd a tento problém sa týka krajiny, ktorá naozaj potrebuje pomoc Európskej únie, ale my ako podvýbor sa musíme veľmi jasne e, k tejto situácii vyjadriť, ak tu nie sú modifikácie e, našich krokov, tak je treba povedať, že Európsky parlament nemôže takúto dohodu prijať. Takže asi by bolo treba tú e, pozíciu komisie čo najrýchlejšie zrevidovať, aby sa táto situácia zmenila. Ďakujem pán Panceri, pán Kasky. Ďakujem pani e, predsedajúca. Dámy a páni, skutočne sme sa ocitli v zložitej a čudnej situácii, pretože sme E, svedkami porušenia 23. článku Lisabonskej zmluvy zo strany Európskej komisie. A mali by sme s týmito e, akciami sa e, riadiť vetou, ktorá je ktorá súvisí s vnútornými predpismi. Mali by sme urobiť niečo a v prospech ochrany ľudských práv. Ak komisia neanalizovala situáciu v oblasti ľudských práv z hľadiska e, dohody, ktorá sa podpísala, tak to znamená, že ona jednoducho podcenila akúkoľvek možnosť vplyvu. Táto dohoda možno neprinesie výsledky, ale mali by sme tu jednoducho povedať, že bola táto možnosť podcenená a úprimne povedané, mal som veľmi zlý pocit, keď som počúval zástupcu komisie. Ja osobne tým nemyslím na osobu, ktorá hovorila, ale myslím tým inštitúciu. E, vlastne to bol jasný prejav nedostatku rešpektu voči nášmu parlamentnému výboru. Pokritectvo, pretože keď my tu vidíme, že Európska komisia príjma s radosťou kritiku, ale zároveň ju aj odmieta, tak to je protirečenie, psychologické protirečenie pre toho, kto takéto vyjadrenia počúva. A zároveň nemôžeme zabúdať na to, že táto situácia mohla pomôcť, táto činnosť mohla pomôcť ochrane ľudských práv vo Vietname. Ale bohužiaľ táto myšlienka bola odmietnutá, lebo e, tu nemáme horizontálnu politiku. Takže my, ja chápem, že my nemusíme byť, súhlasiť so všetkým, ale od komisie by som bol očakával aspoň trochu rešpektu voči voleným zástupcom v Európskej únii. My teraz jednoducho nemôžeme povedať, s veľkou radosťou príjmame kritiku, ale nesúhlasíme s týmito kritikami. Ďakujem. Señor Demesmaker. Pán Demesmaker. Collega's, ik kan daar weinig aan toevoegen. Ik eh, sluit mij aan bij... Ctení kolegovia a kolegyne, nemusím tu veľa doplňať. Ja takisto som prekvapený, takisto ako aj moji kolegovia. Obchodná politika predsa môže byť dobrým nástrojom na to, aby sme práve podporili otázku ľudských práv. Tomu tak musí byť v spolupráci s ostatnými oblastiami. Predovšetkým pokiaľ ide o zahraničnú politiku Európskej únie, rozvojovú politiku a tak ďalej. A na to máme aj určitý základ. My sme tí, ktorí tu reprezentujú našich voličov. My sme tí, ktorí musia potom byť aj skladať účty pred voličmi a vlastne očakáva sa od Európskej únie, že otázka ľudských práv budú, otázka ľudských práv bude na Európskej únii jedna z hlavných priorít a komisia musí takisto dostať svoje zodpovednosti a nemôže sa snažiť sa zbaviť alebo vyvlieť z tejto zodpovednosti. A obchod je veľkou pákou, dôležitou pákou a musí tomu tak aj byť. To ťažisko pre oblasť ľudských práv vlastne vidíme aj v oblasti novej stratégie pre obchod, Európskej únie, kde vlastne ide aj o dopady zahraničnej politiky Európskej únie na ľudské práve na základe práve takýchto hodnotení dopadov. Tieto hodnotenia dopadov sú dôležitou súčasťou a to od samého začiatku, keď vlastne rokujeme o takýchto a, dohodách. Komisia sama hovorí, že to je najlepší nástroj. Ak to teda je skutočne najlepší nástroj, alebo ako sa aspoň zdá, najlepší spôsob postupu, tak to musíme uplatňovať musíme vždy sa snažiť o to najlepšie. A tu vlastne došlo k pochybeniu a ja jednoducho sa tu držím aj na správy ombudsmanky a rozumiem v plnej miere. Áno, na jednej strane tu máme garancie, ex post hodnotenie, ktoré je možné a vlastne to budeme môcť preskúmať, aký to bude mať dopad na ľudské práva, ale otázka, či to postačuje, to ešte treba objasniť. Takže otázka, ktorá vyvstáva, je, čo môžeme z toho sa poučiť. Ako sa môžeme z toho poučiť? A chcel by som, aby komisia nielen prepracovala svoje stanovisko, aby sa z toho aj poučila. A pokiaľ ide o budúce dohody, keď hovoríme o nových dohodách o voľnom obchode. Skutočne sa z toho poučíme alebo nie. Takže musíme sa spýtať konkrétnu otázku a musíme takisto vedieť, že my ako Európsky parlament chceme k tomu pristúpiť. Ďakujem pekne, pán Demesmaker, pán Ostrevičius, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je to až taká nadmerne komplikovaná záležitosť, povedzme si to na rovinu, veď záležitosti sa majú celkom jasne. Situácia vo Vietname je nahone vzdialená od normálneho stavu a už vôbec to ne, by som nenazval ideálnou situáciou, ale pokiaľ ide o otázku ľudských práv, tak to nie je tá najlepšia krajina, ktorá by mohla dávať príklad iným. Takže druhý záver, ktorý z toho vyvodím, je, pozrieme sa na to, na čom sme sa dohodli. My v Európskom parlamente sme sa dohodli na tom, že všetky rokovania o obchode, všetky takéto hospodárske rokovania budú v plnej miere využité na to, aby sme urobili určitý nátlak aj v tom zmysle, aby sa v tretich krajinách zlepšila situácia v oblasti ľudských práv. Vzdávame sa tejto politiky? Nevzdávame. Pokračujeme? Zdá sa, že nie. Takže kto urobil to rozhodnutie, že by sa zvrátili naše fundamentálne základné politiky v tejto oblasti? Zdá sa mi, že napriek všetkým dobrým úsiliam pacient zomrel. Takto sa má situácia. Nenašli sme zodpovedného, ale pacient je mŕtvý kolegovia, ak sa my dohodneme, tak musíme sa dohodnúť na tom, že Európsky parlament a jeho výbor pre ľudské práva by mal zrušiť svoje, svoju činnosť. Vlastne nemáme ako konať, ak my budeme akceptovať všetky tie argumenty, ktoré tu boli predložené. Takže my môžeme uzatvoriť toto dnešné zasadnutie a urobiť a môžeme povedať, že tento prípad je teda uzatvorený. Kolegovia, chcem to povedať celkom na rovinu a chcem vás prizvať, aby ste tento prípad jednoducho sledovali, aby sme urobili všetko, čo stojí v našich silách, na to, aby sme niektorým e, ľuďom trochu znepríjemnili tu život v miestnosti, ale musíme sa držať tej našej politiky. Ak my teda môžeme niečo urobiť v tejto oblasti, ak môžeme pozvať komisára alebo niekoho iného možno a spýtať sa, že čo sa tu vlastne deje, ja myslím na to, aby sme vôbec mohli my pokračovať v našej práci v rámci tých nástrojov a možností, ktoré nám dáva ten štatút, ktorý máme. Ďakujem pekne, Lochbíler. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujem pekne Pani ombudsmanka, ďakujem za to, že ste prišli medzi nás a že ste pripravená s nami diskutovať. Myslím si, že toto zlyhanie komisie, aby sa urobilo vopred takéto hodnotenie v oblasti ľudských práv, a že ste to nazvali nesprávnou administratívou, to je podľa mňa niečo veľmi vážne a je to vlastne poprvýkrát, podľa môjho názoru, že sa niečo povedalo takto na rovinu. A teraz komisia vlastne na to nereaguje to je takisto signál, jasný signál, že otázka ľudských práv sa neberie vážne vôbec. Ak sa pozriem na svoje zložky z roku 2012, tak ja som napísala komisárovi de Guchtovi, a pýtala som sa, aké fáze sú prípravné fáze, dostala som odpoveď, že všetko sa deje a potom tá ďalšia argumentácia bola, že vzhľadom na proces a čas tu nie je možnosť urobiť hodnotenie oblasti ľudských práv vopred. Ja si myslím, že a v tom s vami súhlasím, pán Ostrevičus, že jednoducho to nemôžeme takto iba prehliadnúť, pretože naše dohody o ľudských právach sú jednoducho súčasťou našej politiky. A keď ste hovorili o tej dohodi, dohode PC, i, kde som ja bola vlastne spravodajkyňou k tomuto v parlamente, tak toto je vlastne relevantný orgán, kde môžeme hovoriť o otázke ľudských práv. Sú tu viaceré prípady porušovania ľudských práv, ale pozitívne výsledky hodnotenia a dopadu, ako to môže zlepšiť alebo zhoršiť situáciu, tak to jednoducho nie je súčasť toho PCA. Ale vy ste hovorili o tých otázkach ľudských práv, pokiaľ ide o PCA dohody, že či my môžeme zmeniť nejaký režim, tak ja vás chcem uistiť, že parlament nemá vôbec v úmysle tým, že kritizujeme vietnamskú vládu napríklad, pokiaľ ide o zlepšenie otázky oblasti ľudských práv, tak to nie je snaha zmeniť režim. Takže sú tu viaceré druhy porušovania ľudských práv, ktoré tu boli spomenuté a môže to jednoducho priniesť pozitívne výsledky, ak bude takéto hodnotenie v oblasti ľudských práv vopred. A povedali ste, že budete systematicky teraz robiť takéto hodnotenia, ale mohli by ste nám možno potom povedať niečo bližšie ohľadne toho, že čo sa dá robiť, pokiaľ ide o tie základné e, záruky, zábezpeky, ktoré sú tu vo vzťahu k právu Európskej únie, či sa to týka napríklad aj tej dohody s Vietnamom a prečo to neurobilo predtým, že sa táto dohoda podpísala. A ak sa už budete vyjadrovať, mohli by ste sa vyjadriť aj k tomu, že podľa zmluvy napríklad vysoká predstaviteľka pani Mogherini je zodpovedná za koherenciu z externej politiky. A pokiaľ ide o odporúčania ombudsmanky z marca, kde sa hovorí, že ide nesprávny postup, tak čo urobilo SOVČ konkrétne na to, aby DG Trade dodržiavalo za pravidla zahraničnej politiky Európskej únie. Bol to takisto príklad, ktorý spomenula vysoká predstaviteľka. A konkrétna otázka pre pani ombudsmanku. Počuli sme tu aj od predstaviteľov FIDH, že v akej forme vlastne experti v tejto oblasti môžu byť integrovaní do tohto procesu a je to návrh, zriadiť občiansk- mechanizmus monitorovania občianskej spoločnosti a mechanizmus sťažnosti pre individu a komunity, ak došlo porušeniu ich práv zo so strany takýchto dohovod o obchode. Myslíte si, že to je dôležitý nástroj alebo nie? A takisto tu počujeme v tejto diskusii, že tým, že sa vyhýbame e, implementácii takýchto hodnotení vopred, tak vlastne komisárka Malmströmová sa vyjadrila aj na štrasburskej plenárke v tom zmysle, že pokázala na viaceré indikátory vývinu situácie, a nehovorila o otázke ľudských práv, do akej miery si myslíte, že to je postačujúce alebo nedostačujúce. A takisto by som chcela vedieť, či by ste nám mohli povedať niečo viac detailnejšie ohľadne toho, že v akej miere by ste boli chceli vymať obsiahnuté v tejto dohode s Vietnamom tú situáciu v oblasti ľudských práv. A teraz, keď už hovoríme o zahraničných zahraničnej politike, tak chcem povedať, že toto je takisto rozhodnutie, kde vlastne vy musíte e, do istej miery reflektovať e, to, že hovoríme o zahraničnej politike. Myslím si, že v tejto oblasti sme urobili pokrok a myslíte si, že sú tu ešte ďalšie oblasti zahraničnej politiky Európskej únie, kde by ste sa mohli vyjadriť a možno aj pokiaľ ide o tie obchodné dohody. A posledná otázka, pokiaľ ide o FEDH, hovorili ste tu o mechanizmoch sťažnosti, na ktoré ste teda Jestli komisia teraz uvádza, že by sme chceli mať domácu poradnú skupinu a iné výbory alebo komisie, ktoré by mohli slúžiť ako takéto mechanizmy sťažnosti. Mohli by ste to rozvinúť? A myslím, že to bolo vo výbore AFED, kde sme sa pýtali konkrétnu otázku, ako vy robíte konzultácie s občianskou spoločnosťou. To bolo z INTA, kde sme hovorili o obchode, a vlastne išlo tu o to, ako Európska únia je ústretová voči občianským spoločnosťam na to, aby sme zabezpečili input a feedback. A otázka je, že či nezvážime nejaký permanentný druh mechanizmu, ako napríklad ten periodický revízny mechanizmus, ktorý je v Ženeve, na to, aby sme systematicky začlenovali mimovládne organizácie a konzultovali prostredníctvom delegácií z Európskej únie čo si teda myslíte o takýchto postupoch? Prepačte, že som sa pýtala viacero otázok naraz, ale myslím, že je to poprvýkrát a myslím, že a dúfam, že v našom výbore budeme hovoriť o týchto záležitostiach ešte viac v budúcnosti. Ďakujem. A teraz dáme slovo zástupcovi e, služby zahraničnej činnosti a potom na dve minúty ešte dám slovo našim hostom, pretože sme prekonali e, čas, ktorý sme mali určený na túto debatu. Je to však mimoriadne dôležitá debata, pretože tu ide o precedens a to veľmi nebezpečný precedens pre náš výbor, lebo ako vidíte, pán zástupca Európskej e, komisie E, názory, ktoré tu odzneli, sú veľmi e, podobné aj v ďalších parlam- u ďalších poslancov a teda e, čelíte tu veľmi pevnému presvedčeniu rozličných politických síl, ktoré tento parlament obývajú. Pánu Jastuto z služby zahraničnej činnosti, nech sa páči. Thank you, thank you, Madam Chair. I'll try to be quick. Stručne nášho pohľadu je, e, by bolo užitočné počuť vlastne, o skutočných intervenčných nástrojoch, ktoré máme k dispozícii pre Vietnam. Môžete si byť e, istá, že podpora ľudských práv v zmysle príslušných článkov je v centre našej činnosti e, s Vietnamom. Ak, vzhľadom na to, čo hovorila pani Lochbíler, e, k partnerským dohodám Malo by to vstúpiť do platnosti ku koncu tohto roka. Je to solidný rámec pre e, rešpektovanie ľudských práv, tak ako to predpokladá e, všeobecné vyhlásenie OSN, a ako je to v článku 1 pokiaľ ide o celé partnerstvo, je to jeden z kľúčov e, spolupráce pokiaľ ide o implementáciu relevantné nástroje ľudských práv, tak ako je to v článku 35. E, zatiaľ je táto dohoda v ratifikačnom procese, ale pretože, pretože je to také veľmi dôležité pre agendu ľudských práv, rozmer ľudskoprávny je v implementácii a to nám umožňuje e, zintenzívnený dialog a myslím si, že Podstatný prvkov je vytvorenie posilneného eh, dialogu eh, o ľudských právach. Paralelne v Hanoji a v Bruseli ďalšie stretnutie bude konc, koncom roka v Bruseli. Ďalej potom chcem zdôrazniť, že Európska únia z otázku ľudskoprávnu zahrania do všetkých eh, dohod. Tu však špecificky chcem hovoriť o Eh, návštevu bývalého premiéra Cung eh, v Bruseli. Podporujeme ľudské práva vo Vietname v množstve nástrojov. Eh, v rozprávach a uzneseniach parlamentu je osobitne dôležité, čo ste povedali, možnosť návštevy e, komisára, vysokého predstaviteľa pre ľudské práva vo Vietname by bola veľmi dôležitá. Sme pripravení e, podporiť túto návštevu a sme presvedčení, že to bude veľmi dôležitý rozmer našej spolupráce s Vietnamom. Ešte vám chcem poskytnúť zo pár konkrétnych príkladov podpory, ktoré poskytujeme ľudským právam po Vietname. Máme modernizáciu eh, eh, súdnického systému, prístup k súdnictvu, Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva, priama podpora občianskej spoločnosti, strategický dialog a jeho nástroj podporujeme aktivity pre práva osob, ktoré sú v etnických menšinách, sloboda e, náboženského vyznania, otázky e, migrácie. Európska cestovná mapa bola prijatá v roku 2014. To nám dáva dobrý základ pre činnosť a s občianskou e, spoločnosťou. Pardon, prekročili sme rečnícky čas, ale pani Lokbiller tu má priamu otázku Možno, že by ste mohli na záver odpovedať, ale odpovedzte teraz, lebo ešte musíme dať slova aj ďalším e, ľuďom, lebo ešte máme ďalšie e, dôležité vypočutie. Ľutujem, že som taká abruptná, ale musíme ten čas zvládnuť. Môžem povedať, že máme tu množstvo nástrojov. Je to súčasť našej komplexného prístupu. Snažíme sa byť koherentný a konzistentný. Všetko to ide e, ruka v ruke s DG Trade. Pokiaľ ide o špecifický bod posudzovania ľudských práv, e, moje posolstvo je ten, že máme široké množstvo nástrojov s cieľom podporovať ľudskoprávnu agendu. Môžete byť presvedčení, že robíme to konštantne na všetkých úrovniach. Sabemos, señor Astuto, que... E, vieme, pán Astuto, že vy intenzívne pracujete a že sa snažíte zlepšiť situáciu v oblasti ľudských práv, ale možno by bolo dobré, keby vám v tom trošku bola napomocná aj komisia. Pán Petričone požiadal e, o malé e, vyjasnenie. Dávam vám slovo pol minúty, nech sa páči. Ďakujem, veľmi, Veľmi rýchle vyjasnenie, pokiaľ ide o vašu poznámku. My sme, pokiaľ ide o, o možnosti zmeny, zmeny režimu, <clears throat> videli sme to v mnohých krajinách, že vzťahy, ktoré sme vytvorili s dohodami o voľnom obchode, prinášali zmeny a v niektorých prípadoch nerokujeme, ak, tieto, ak si myslíme, že tieto zmeny e, nie sú možné. Napríklad prerušenie rokovaní s e, Tajskom, kde si nemyslíme, že rokovanie za týchto podmienok by mohlo pomôcť znovu nastoliť produktívny dialog. Ďalšie upresnenie. Vietnam, o ktorom diskutujeme, môže byť len výnimkou. Čo školek si o tom myslíte? Vyvočil som si rozpravu a, a veľmi presne nej budem informovať, ale komisia od roku 2012 má konzistentnú politiku predošlého <clears throat> zapojenia vyhodnotenia ľudských práv. V priebehu rokovaní ďalej sa to prerokova, vyhodnocováva a je tu potom aj ex post e, vyhodnocovanie. Vietnam je kde si vo váku, riešili sme to určitým osobitným spôsobom a nebudem teraz otvárať tú rozpravu čo si e, myslia ľudia o tom, čo, ako sme e, to my riešili, ale nebude to precedens, pretože politika je teraz je iná. To som už povedal na začiatok. Nie je to dohoda, ktorá by mala tvárniť budúcu politiku. Takisto <clears throat> spúšťame posudzovanie s ďalšími krajinami v regióne pre nás je to e, obsolentné, e, nepotrebné. Ďakujem, pán Petričone, za vaše vyhlásenie, za to, že ste medzi nás prišli. Som presvedčená, že e, toto nie je posledný krát, čo hovoríme o dohode o voľnom obchode s Vietnamom a že budeme mať ešte príležitosť o tom pohovoriť. A teraz dávam slovo pani Giuseppe Wilker a potom pani O'Reilly na záver. Veľmi pekne ďakujem. E, pokúsim sa byť čo najstručnejšia. K prvej poznámke, tam by som chcela zdôrazniť, že pracovné právo e, nesúvisí s ľudskými právami, to nie je naša téma a chcem zopakovať to, čo som už povedala, že dohoda s Vietnamom má špecifické ustanovenia na ochranu pracovného práva. Efektívnosť je síce spochybnená, ale nie sú tam e, rovnaké ustanovenia, pokiaľ ide o ochranu ľudských práv. Je tam ďalšia séria e, okolností, ktoré nie sú e, rovnako ošetrené v správe a myslíme tam na dopad, napríklad je tam nedostatok úprav pre kompenzácie zo strany investora. Napríklad v prípade e, distribúcie vody neboli prijaté príslušné opatrenia, tak treba zabezpečiť jej čistenie, ochrana najzraniteľnejších a tak ďalej. Toto nič tam nie je ošetrené. A práve toto je ten, tá, ten dopad, o ktorý ide a ktorý treba upraviť a to možno urobiť len prostredníctvom špecifických ustanovení v rámci správe. Nejde tu o to, aby sa zmenil režim vo Vietname, ale ide to o to, aby Európska únia bola zodpovedná za vlastné politiky, aby zabezpečila, že jej vlastní investori budú rešpektovať ľudské práva vo cudzine. E, e, keďže Vietnam nie je izolovanou krajinou a keďže parlament sleduje túto tému, chcem upozorniť aj na Barmu. E, tam je riziko, že dôjde k rovnakému problému a síce, že komisia odmietne v investičnej dohode e, prijať náležité ustanovenia na ochranu ľudských práv. E, čiže otázka nie je, či teraz robíme alebo nerobíme dopadové štúdie, ale otázka stojí, ako tieto štúdie umožnia skutočne naplniť literu týchto zmluv počas rokovaní. E, môžu byť dostatočné štúdie ex post, lebo vieme, že e, pri rokovaní e, tieto správy sú záväzné, ale v prípade, že sú e, vykonané ex post, tak tam nemajú túto záväznosť a tam je potom potrebné renegociovať tieto dohody. Chcem vás upozorniť takisto na to, že máme tu právnu otázku, či áno alebo nie môžeme aplikovať podmienenosť, či môžeme zrevidovať zmluvu, alebo či môžeme skoncovať s nejakou zmluvou v dôsledku e, ľudských práv, keď je tam nejaká doložka, ktorá garantuje práva investorov na 30 rokov a nie sú tam zmienky o ľudských právach. E, chceme spoložiť túto otázku, že či e, to možno urobiť aj v prípade, že zmluva je uzavretá na 30 rokov. Pokiaľ ide o mechanizmy, ktoré boli prezentované Európskou komisiou, najmä pokiaľ ide o sťažnosti a monitoring. Chcela by som odkázať na pracovný dokument Komisie o Vietname ľudské práva a obchod prijatý v januári 2007. Je jasné, že naše odporúčania v oblasti monitorovania riešenia sťažnosti nie sú tie isté, ako hovorí komisia. Keď komisia hovorí, že nechce riešiť Vietnam v obchodnej dohode, že to treba riešiť globálne. A správna otázka je, ako teda dnes komisia pracuje, aby zaviedla ten mechanizmus na sťažnosti, ktorý by mohol byť efektívny a vytvorený skôr, ako táto zmluva by v krajnom prípade mohla negatívne ovplyvniť ľudské práva vo Vietname. Ďakujem pani O'Reilly, nech sa páči. Thank you very much, Chair. Ďakujem, budem stručná. Chcem len e, e, odpovedať na slova pána z komisie. Jeho poznámky práve e, popisujú, aký je rozdiel medzi politikou a, a administratívou. Zlé spravovanie, zlý manažment, to znamená, keď sa nepoužívajú princípy tej inštitúcie, na ktorých stojí, a to sem patrí aj e, rešpektovanie zmluv v článku 21 konkrétne, rada podľa mňa, a komisia sa dohodli, že, táto, že toto sa interpretuje ako predošlé posudzovanie e, ľudských práv musí zabezpečiť, že povinnosti podľa zmluv sa za, zachovajú. To je oblasť, kde e, prichádzajú moje odporúčania. Ďakujem a ako som povedala, e, myslím si, že táto záležitosť dohody s Vietnamom sa tu nekončí. Budeme naďalej trvať rovnakým spôsobom, na, tak ako to načrtli všetci vystupujúci. Ďakujem. Ďakujem pani O'Reilly, ďakujem zástupcom Európskej komisie. A ďakujem aj vám, pani Depulchre, za vašu iniciatívu. Ďakujem vám ešte raz. Thank you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 našej výmene názorov so členmi interdisciplinárnej skupiny nezávislých expertov e, ohľadne e, zmiznutia 43 študentov v Mexiku a takisto e, sa oboznámime aj s výsledkami našej delegácie, ktorá bola v Mexiku. Všetci poznáte dramatický prípad z 26. septembra 2014 v Guerrero v Mexiku, keď 43 študentov e, poľnohospodárskej školy Izidora Burgosa z Ajo Cinapy boli obeťou z únosu. 24. oktobra 2014 v Európskom parlamentu sme sa tejto otázky dotkli, veľmi nás to znepokojilo. Prijali sme naliehavé uznesenie, kde sme žiadali mexické orgány o účinné vyšetrenie tohto zmiznutia. Okrem toho vo februári 2015 sme mali príležitosť vypočuť si svedectvo dvoch rodičov, dvoch e, zmiznutých e, študentov. E, nedávno Delegácia nášho podvýboru išla do Mexika a do Guatemaly v rámci misie, ktorá tiež e, riešila prípad IOCINAPI. To bol ten kľúčový bod nášho programu. Táto GAI, e, Medzinárodná e, interdisciplinárna skupina, začala pripravovať dohodu o, obla, o, ľud, o ochrane ľudských práv a skonc, uľahčila objektívne vyšetrenie e, toho, čo sa stalo. My v Európskom parlamente túto dohodu podporujeme, lebo si myslíme, že je to veľmi dôležitý krok smerom k objasneniu e, e, aktov a odhaleniu pravdy, lebo nás všetkých, nám všetkým o to ide. Obete ako e, E, sa správajú ľudia, ktorí s obeťami pracujú, mexická vláda. My všetci chceme vedieť, aká je pravda a nech sú zodpovední zobraní na zodpovednosť. Táto interdisciplinárna skupina v septembri prijala posledné e, rozhodnutia, ale bola jej činnosť predlžená až do apríla 2016 a tak nás dnes táto skupina oboznámi so svojimi závermi, aj keď ešte mandát nie je uzavretý. Rada by som ešte povedala, že ja som bola vždy toho názoru, že experti prídu, keď uzavrú svoju činnosť. Zvyčajne to tak robíme. E, skupina expertov sa pozve, keď uzavrú svoju nezávislú činnosť. Sú politické skupiny, ktoré mali iný názor a myslím si, že ten tlak, ktorý bol na mňa vykonaný prostredníctvom elektronickej e, pošty Twitteru a mobilu bol dosť netolerovateľný. Parlament rozhoduje o tom, kedy ktorú tému bude riešiť. E, bolo by bývalo rozumné riešiť túto tému, keď e, experti uzavrú svoju prácu. Nestalo sa nič. Stačí, aby boli dve, tri politické skupiny, ktoré o to požiadajú a náš výbor a jeho predsednička túto rozprávu zorganizuje. My sme parlament a nebojíme sa hovoriť. Ale chcem povedať, že nemal by sa vyvíjať priamy nátlak na zástupcov e, voličov, takýto otvorený nátlak, aby sa uskutočnila táto, toto stretnutie a táto výmena názorov, pretože my sme to mali v úmysle zorganizovať od prvého dňa a keď už teda sme tu v otvorenej situácii, chcem, aby ste o tom vedeli. A dnes tu budeme hovoriť o tom, čo nám e, expertná skupina povie k tomu, čo doteraz vyšetrila, lebo závery nebudeme mať, pretože sme sa stretli predtým, ako sú závery prijaté. A teraz je veľmi dôležité, aby sme si vypočuli expertov. Dáme slovo pani Klaudii Pasipas a pánovi Carlosovi Beristajnovi a ešte aj Mexické veľvyslanectvo požiadalo o slovo, ale ešte dám slovo pani Beseril. Ja chcem e, pozdraviť všetkých, ktorí tu prišli, zástupcov všetkých orgánov, aj mexických orgánov. A musím povedať, že v tomto prípade podporujem a musím podporiť predsedničku v tom zmysle, že ja si myslím, že e, nie je vôbec vhodné, keď hovoríme o obetiach, keď hovoríme o takej delikátnej veci. Ja poznám veľmi dobre svet obeti. E, tomu sa e, venujem. Ja sama som obeťou terorizmu a viem, o čom hovorím. Sedem rokov pracujem s Mexikom a teraz ako predsednička, ale predtým a vždy som išla som do Mexika a tam som sa stretla s obeťami eh, v Guadalajare, ale myslím si, že eh, táto téma je veľmi dôležitá. A ja som nevedela to, čo teraz povedala predsednička, ja som nedostala všetky tieto e-maily, pretože moje dvere aj moja pracovňa je stále otvorená a každý, kto má záujem, je tam prijatý. Vo februári sme prijali uznesenie, ktoré podporili všetky politické skupiny e, k tejto tragickej udalosti e, v Mexiku. E, to je záležitosť, ktorá nám všetkým leží na srdci. Ale nemali by sme vyviať tento nátlak, pretože sa tam potom stráca dôveryhodnosť našej práce. V júli naša delegácia eh, z, sa stretla s, väč, s väčšinou mimovládnych organizácií Mexika, aj s rodičmi, pretože sem prišli rodičia zmiznutých študentov a ja, keď som mohla ísť do Mexika, tak som sa s nimi stretla a e, stretli sme sa spolu a skutočne sme sa dozvedeli mnoho detajlov a ďalej sme tu pracovali. A teraz, keď sme už sa vrátili z Mexika, e, som považovala tak trochu za prekvapujúce túto schôdzu, pretože aj vytvorila sa delegácia pre ľudské práva, e, ktorá bohužiaľ mala iba troch členov poslancov. A tu aj vystáva otázka, ako traja poslanci, jeden za EPP, jeden za liberálov a jeden za konzer ECR. E to znamená, že bolo veľa poslancov tohto e, parlamentu, ktorí mali príležitosť ísť do Mexika a nešli a ja som povedala všetkým e, našim poslancom v delegácii pre Mexiko, aby e, išli do Mexika, aby podporili túto delegáciu a boli sme tam a prijali nás príslušné orgány a takisto sme veľa vecí si vysvetlili osobne. A ja tiež si myslím, že nebol žiadny problém, E, počkať do 30. apríla, keď budú známe závery. E, tento výbor mal už predlžené obdobie svojej činnosti, ale mohli sme možno postupovať spoločne a pretože e, naozaj, keď takúto schodu zorganizujeme skôr, ten účinok nie je taký, aký by bol, keby sme poznali závery. A tu všetci chceme vyjasniť e, situáciu, poznať pravdu, čiže nejde tu o to, že niekto chce, niekto nechce. My chceme, aby sa skutočne odhalila pravda, čo sa stalo, chceme to jednotne, ale nie je vhodné, aby sa tu vyvíjal nátlak, pretože toto sú politické veci a v takejto veľkej tragédii by sme mali nechať politiku bokom. Veľmi pekne ďakujem. Ja si myslím, že nezávislý výbor už pracoval dlhé mesiace a určite nám e, má o čom e, e porozprávať. Jej práce sa skončia v apríli. Ja by som to bola radšej zorganizovala po skončení mandátu, ale teraz som presvedčená, že prítomní nám poskytnú veľa informácií. Dávam slovo najskôr pánovi Karlosovi Beristajnovi. Je to Španiel, e, lekár a psychológ, ktorý sa zapojil do tohto vyšetrovania a pripravil správu e, v Peru, v Paraguaji a v Ekvádore. E, má veľkú skúsenosť s prácou ohľadne e, nezvestných ľudí a som presvedčená, že jeho informácie e, nás obohatia. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem pani predsednička Výboru pre ľudské práva, e, vážené pani poslankyne, páni poslanci, členovia podvýboru, členovia medzinárodného spoločenstva aj mexickej vlády. Chceme sa poďakovať aj ľuďom, ktorí majú záujem oboznámiť sa s časťou našej práce. Kla- Klaudia ako ja sme členom peč- členmi pečlenej skupiny e, Iberoamerickej skupiny pre ľudské práva. Máme tu e, Čílen, Číľanov, Kolumbíčanov. Dnes táto interdisciplinárna skupina je prišla medzi vás. Prijali sme e, pozvanie vášho podvýboru, aby sme vás poinformovali o našej práci a chcem sa s vami podeliť aj o niektoré výzvy, na ktoré stoja pred nami, najmä pokiaľ ide o týchto 43 študentov, ktorí jednoducho zmizli. E, o tomto pozvaní boli takisto informované orgány v Mexiku, aby umožnili návštevu tohto výboru v Mexiku a my sme dostali príspevok na našu e, prítomnosť a vy môžete vlastne priamo klásť otázky. Prípad 43 e, e, zmiznutých študentov e, v Ajocinape a za vražda ďalších študentov 26. a 27. septembra 2014 bolo jedným z mnohých e, oveľa vážnejších prípadov. E, je ako veľkým výkričníkom na svedomí Mexika a celého sveta. A sú tu dva prvky, vďaka ktorým naša práca bola možná a ktoré dali zmysel našej práci. Poprvé, bolesť a utrpenie rodiny, ktoré sa od začiatku mobilizovali pri hľadaní a vyšetrovaní faktov a ich dôvera bola nevyhnutná preto, aby sme mohli pracovať. Bez nich by sme neboli mohli pracovať. Ďalšia, ďalší dôvod, bez ktorého by sme nemohli pracovať, to bola e, ochota e, Mexika, mexického štátu vytvoriť e, nám technickú asistenciu s trojnásobným mandátom. E, zistenie faktov, hľadanie zmiznutých a pomoc obe, e, e, pri rodinným príslušníkom obeti. Zároveň môžeme pripraviť odporúčania o politikách, ako riešiť nútené únosy alebo nezvestnosti v Mexiku, čo je prípad viac ako len týchto 43 školákov. Je tam zákon o únosoch a nezvestných v Mexiku, tento zákon dúfame, že bude prijatý v budú blízkom čase a dá do rúk nástroj rodinným príslušníkom nezvestných ľudí. E, na, to, na riešenie tejto problematiky sú potrebné štrukturálne a hlboké reformy. Naša skupina pracuje od 2. marca 2014, pôvodný mandát bol 6 mesiacov, ten vypršal v septembri toho istého e, roku 2015 a po prvej etape od marca 2015 sme predložili správu, z ktorej e, závermi vás teraz e, oboznámime. Potom bolo prechodné dvojmesačné obdobie a potom po prijatí dohody medzi mexickou vládou a ostatnými zúčastnenými sa náš mandát predlžil do 30. apríla tohto roku. V správe skupiny e, Eh, informujeme o skúsenostiach rodinných príslušníkov, pokiaľ ide o únosy, vraždy, dôsledky a o tzv. sekundárnu viktimizáciu v dôsledku e, e, nedostatku informácií, stigmatizácie rodinných príslušníkov a tak ďalej. Empatia je základným prvkom podpory rodín, ktorí sú postihnutí týmito tragédiami je v našej správe jedna kapitola, o ktorej sa hovorilo najmenej, a to je kapitola, kde sa hovorí o obetiach. A to je vlastne tá časť, ktorá dáva zmysel našej práci. A potom ešte tam sledujeme dopad týchto e, nezvestností na e, najbližších rodinných príslušníkov. A jeden prítomný hovoril, e, braček, nech si kdekoľvek e, maj odvahu a dúfaj, budem rád e, a som presvedčený, že ťa nájdeme. Budem vďačný Bohu, keď ťa nájdeme. A ak si strátil život, takisto všetkým poďakujem. Ale musím byť pozitívny, zakiaľ nemáme dôkazy a budem tu s rodičmi a budeme čakať, až kým nenájdeme e, výsledky. Vidíme tu istú ambivalenciu, bolesť a otvorenú ranu, u rodinných príslušníkov, ale aj v krajine a preto je veľmi dôležité pochopiť túto situáciu, aby sme mohli spustiť efektívne vyšetrovanie. Správa preukázala niekoľko vecí alebo niekoľko prvkov, ktoré vytvorili e, historickú pravdu, ne, ale nepodporovala e, vyšetrovanie. My sme skonštatovali niekoľko už objasnených vecí, Ďalej sme skonštatovali, že nie sú žiadne dôkazy o tom, čo sa stalo a poukazuje na istú sivú zónu a nevieme, sú tam isté prvky, o ktorých nevieme, či sú pravdivé, či nie sú pravdivé. Uvediem niekoľko konkrétnych bodov syntézy našej práce. V správe hovoríme o tom, že neexistujú dôkazy o tom, že mladí bojkotovali nejaký politický akt, ako sa to snažilo ako, ako zneli tie prvé pokusy vysvetliť tento únos. Rovnako sme nenašli žiadny dôkaz o tom, že by e, školáci boli infiltrovaní e, organizovaným zločinom, ako sa to v istých okamihoch hovorilo, alebo že sa venovali e, ukrutnostiam. Všetky orgány vedeli, že išlo o školákov, ktorí e, išli v autobuse a pripravovali sa na nejaký pochod 2. októbra. A aktivita, e, ktorá vlastne mala za následok asi 180 obetí, e, e, sme tam zistili, že tam došlo v priebehu 5 hodín e, k výstrelom, že sa tejto akcie zúčastnili aj dva oddiely polície z tohoto mesta a ďalší ľudia, ktorých totožnosť teraz zistujeme. Na rozličných úrovniach mali orgány informácie o tom, čo sa deje, kým sa teda tieto veci diali, e, to znamená od príchodu študentov do mesta e, na autobusovú stanicu v centre mesta vrátane, o tom bola informovaná štátna, federálna e, polícia, ako aj e, E, vlastne ďalší, ďalší ľudia, ktorí boli svetkami. My sme od začiatku upozorňovali na to, že toto je e, nútený únos, zabitie, mučenie, e, zneužívanie sily, a že, že tu ide o úklady proti životu a že tieto prípady by mali byť dohlbky vyšetrované nielen ako organizovaný zločin alebo ako únos. My sme dali odporúčania Mexickému štátu, ako e, začleniť túto komplexnú perspektívu do e, vlastne súdneho vyšetrovania. Práca našej skupiny vychádzala z existujúcich informácií, e, ktoré pochádzali zo štátneho federálneho vyšetrovania. Správa tiež preukázala, že vyšetrovanie trpelo mnohými deficitmi, zničenie dôkazov, nedostatok nedostatok niektorých eh, kľúčových eh, prvkov, mm, takisto eh, neboli telesné pozostatky skúmané podľa medzinárodných štandardov. Hovorilo sa tam aj o piatom autobuse, ktorý, ktorý, v ktorom cestovali študenti a tam sa nič nevyšetrovalo a e, svedectvá sú dosť protirečivé a nezodpovedajú na sa na základ na pravde. Študenti prišli v dvoch autobusoch do mesta a potom sa rozdelili do ďalších troch autobusov a bolo tam dohromady 5 autobusov. To, že sa tu nevyšetruje tento piatý autobus, môže naznačovať, že tam išlo o pašovanie heroínu. Máme v štáte Čikao jeden takýto prípad podobný a to by mohlo potom vysvetliť aj tú úroveň operatívnych zložiek, ktoré e, vlastne obsadili tie autobusy. Aj s e, študentami naša správa tiež signalizovala, že na základe vedeckej štúdie o dynamike ohňa na skládke odpadu e, v Kogule, kde tam sme teda skonštatovali, že došlo k masívnemu upáleniu tiel, za účelom zahladenia stôp. Tam neboli ani podmienky a na to, aby sa takéto niečo uskutočnilo. A tento záver podporil aj e, argentínsky tím forenzných antropológov, ktorých o spoluprácu požiadala asociácia obetí. Takže my teraz musíme opätovne e, začať vyšetrovanie a osvetliť osud týchto študentov e, na základe dôveryhodných informácií. Naša skupina tiež upozornila úrady na to, že e, je dôležité, aby sa e, pokračovalo vo vyšetrovaní, v hľadaní. Vypracovali sme 20 stránkový dokument, kde dávame na špecifické návrhy ohľadne smerovania, vyšetrovania a hľadania. Podpísali sme e, dohodu o spolupráci so štátom v tejto druhej etape od novembra 2015 e, s vytvorením nového e, vyšetrovacieho týmu a nového vyšetrovania, ktoré by vychádzalo z našich odporúčaní. Táto skupina uznáva význam tohto týmu a v posledných mesiacoch sa pracuje na vyvíjanie nových vyšetrovacích línií, ktoré by umožnili objasniť situáciu. Ešte skôr ako dám slovo Klaudii Pás o súčasných výzvach, najneviditeľnejší, ale najdôležitejší výsledok v našom prípade bolo upozorniť na situáciu obetí, a to z právnej perspektívy, e, z perspektívy kriminálneho vyšetrovania nás zaujíma, čo sa deje s rodinnými príslušníkmi obetí, s preživšími s postihnutými. Skupina sa snažila vytvoriť priestor dôvery medzi obeťami a orgánmi, vzhľadom na to, že e, v Mexiku je kľúčovým problémom nedostatok dôvery k štátnym orgánom. Chceli sme uľahčiť priblíženie sa obetí k štátnym orgánom, zorganizovali sme viacero stretnutí s prezidentom republiky, s generálnou prokurátorkou a s rozličnými ďalšími inštanciami Naša skupina vykonala všetko preto, aby sa tieto vzťahy zlepšili a boli plodné aj v budúcnosti. Teraz skupina spolupracuje, aby sa uskutočnila psychosociálna štúdia o dopade na rodinných príslušníkov na základe odporúčaní Národného výboru pre ľudské práva, ktoré poukázali na potrebu pripraviť štúdiu a my takisto vychádzame aj zo dokumentu o pomoci obeťam o ktorý sme sa podielili aj s príslušnými orgánmi. Ďakujeme pán Beristein. A teraz dám slovo pani Klaudii Pási Pás. Nech sa páči. Vy ste expertka na boj za ľudské práva a za pravdu ste z Guatemaly. A nechcem vám ďalej skracovať rečnícky čas, nech sa páči, dávam vám slovo. Ďakujem, pani predsednička. Všetkým prajem e, dobrý deň. Všetkým chcem pozdraviť aj mexické orgány, aj guatemalské orgány, mass media, občanov Mexika, európsku občanskú spoločnosť. V tejto druhej časti nášho mandátu, ktorý sa začal v októbri minulého roku a skončí 30. apríla, Intenzívne pracujeme na tých líniách, ktoré naznačil Carlos. Vyšetrovanie, hľadanie, odškodňovanie, nápravy. Naša interdisciplinárna skupina nezávislých expertov e, sa nazdáva a myslíme, že to tak vnímajú aj mexickí občania a štát, že naša práca je príležitosťou je to príležitosť eh, pokročiť dopredu smerom k plnému objasneniu toho, čo sa stalo v noci z 26. na 27. septembra v Iguale a dúfame, že získame aj prvky pre iné prípady a že pokročíme smerom k spravodlivosti v Mexiku. Chcem sa veľmi stručne zmieniť o výzvach, ktoré pred nami v súčasnosti stoja, pred dva mesiace pred uzavretím e, druhého predlženého mandátu. Odporúčali sme mexickým orgánom, aby isté vyšetrovacie línie a hľadanie študentov. Zdôraznili sme, že je potrebné, aby sme sa vyhli E, k tomu, aby sme sa vracali k tým prvkom, ktoré už boli objasnené. Najmä minulý týždeň sme zverejnili, sa zverejnila dohoda medzi generálnym prokurátorom a medzi interdisciplinárnou vyšetrovacou skupinou expertov, aby sme e, uskutočnili štúdiu o dynamike ohňa e, na skládke odpadu na čo sme vlastne, čím sme poverili medzinárodnú skupinu a na tomto poverení spolupracovala mexická vláda a my. A výsledky boli oznámené vláde a my chceme spolupracovať tak, aby sa preskúmali všetky vedecké dôkazy, ale rovnako sme upozornili aj na nové verzie E, faktov, niektoré sú protirečivé. A my sme teraz už e, vlastne oboznámení s piatou e, verziou, a síce, že nie, že títo študenti mali byť popravení a spálení, ale že ich malo, že len menší počet z nich bol spálený na skládke odpadu. My tu máme túto piatú verziu, ktorú predtým nespomínala žiadna deklarácia, žiadne vyhlásenie a nepodporovali to ani žiadne dôkazy. Druhá výzva je prístup k informáciám, ktoré sú disponibilné e, od vojenských zdrojov. Či už ide o dôležité dokumenty, správy, fotografie, videá, ako aj, vyš, ako aj výpovede jednotlivých členov polície, ktorí na základe z vlastných vyhlásení boli svetkami a disponujú vitálnymi informáciami o niektorých scenároch ale, a rovnako ako aj zdroje z oblasti spravodajských služieb ohľadne toho, čo sa stalo v noci z 26. na 27. septembra. Príslušné opatrenia prijala aj Generálna prokuratúra republiky a boli prijaté aj ďalšie vyhlásenia študentov federálnej alebo mestskej polície. Tretia výzva to sú nové dôkazy a nové výzvy, ktoré, a aj keď máme ešte veľa krokov, ktoré treba uskutočniť. My sme napríklad predložili a asi 200 žiadostí, zisťovali sme, zaisťovali sme dôkazy a spolupracovali sme pri ich získavaní. Štvrtou obavou je obava, ktorú sme vyjadrili orgánom ohľadne rizika fragmentácie vyšetrovania. A síce, že kým vyšetrovanie pokračuje, simultáne sa otvorili ďalšie predbežné konania, ktoré, kde sa zistili relevantné kľúčové informácie. Mm, tieto riziká boli analyzované s prokurátorkou, s ktorou sme úzko spolupracovali v posledných mesiacoch a dúfame, že táto situácia sa rýchlo vyrieši, aby sme pokročili dopredu. A posledná obava, alebo teda snahu, ktorú sme mali, je, že viacerí spomedzi nás sme boli, e, sa, e, sa tu boli pokusy nás osobne znemožniť mm, a že vlastne sme boli vystavení útokom a obvineniam a my to vnímame ako snahu zabrániť hľadaniu pravdy. My sme Naša skupina bola vytvorená v dôsledku istej rany a naša práca má za cieľ zaceliť ju. E, našli sme ten kľúčový, nachádzame sa v kľúčovom momente. Dúfame, že otvorenosť štátu sa e, zlepší a že bude všetko zmobilizované preto, aby sa tento prípad osvetlil. Eh, aby to bolo využité v boji proti beztrestnosti a posilnení vlády zákona v Mexiku. A tu je veľmi dôležitá podpora aj medzinárodného spoločenstva. Ďakujem pani predsednička za vašu pozornosť, za vaše pozvanie. Ďakujem všetkým členom podvýboru pre ľudské práva a my sme ochotní zodpovedať na vaše otázky a komentáre. Trváme na tom, že sme reagovali na vaše pozvanie s tým, že sme chceli vám poskytnúť priame informácie o našej práci, aj keď vieme, že ešte chýba niekoľko mesiacov do ukončenia druhého mandátu. Ďakujeme podvýboru pre ľudské práva za pozvanie. Považujeme to za dôležité pre ochranu ľudských práv vo svete aj e, pokiaľ ide o spoluprácu štátov, inštitúcií a občianskej spoločnosti, lebo tie sú kľúčovými prvkami tejto činnosti. Veľmi pekne ďakujem, pani Pás. A teraz dám slovo pani Besera, eh, ktorá je členom delegácie s Mexikom, ktorá do Mexika cestovala. Ďakujem, pani predsednička. Mexiko potrebuje právu právo, aby prekonalo obrovskú nedôveru euro- mexických občanov štátne orgány v dôsledku beztrestnosti. Nezávislá skupina expertov je nástrojov na prekonanie tejto priepasti a v súlade e, bola vytvorená v súlade z, alebo na základe dohody mexickej vlády s rôznymi asociáciami. Náš výbor pre ľudské práva bol od začiatku v prospech a podporoval hľadanie tejto e, pravdy. Ako vesvetlila pani predsednička, od prvého okamihu sme prijali stanovisko a žiadali sme vysvetlenia. E, medzinárodné spoločenstvo a my podporilo tiež túto prácu a my sme podporili publikáciu záverov e, práce tejto skupiny v septembri minulého roku. Vo februári e, by bolo bývalo vhodné vyslať do Mexika jednu delegáciu. Po, počas nášho stretnutia s Claudio Paz v Mexiku 9. februára bolo jasné, že e, tu boli niektoré nečakané závery ohľadne toho, čo sa stalo a čo sa nestalo. A rovnako bolo nevyhnutné získať viac informácií a získať prístup k priamým dôkazom. Napríklad 5. autobus, heroín, balistické dôkazy a E, vyšetrovanie svetkov. Na to, aby sme našli pravdu, treba doplniť tieto chybajúce prvky. A my ako Európsky parlament môžeme zohrať kľúčovú úlohu pri e, ochrane práce e, tejto pracovnej skupiny, pretože jej členovia boli predmetom ohováradskej kampane. A práve robíme to dnes my naďalej sledujeme vašu cestu za pravdou. Ďakujem. Ďakujem pani Besera a skôr ako dám slovo kolegom, ktorí sa prihlásili o slovo, dám slovo pánovi Aldo de Rariča, ktorý je šéfom oddelenia pre Mexiko e, Európskej e, služby zahraničnej činnosti. Máte málo času, pán Delariča. Ďakujem, pani predsednička, iba by som chcel informovať, že Európska únia veľmi pozorne sleduje e, prípad týchto zmiznutých študentov od samého začiatku. Už v oktobri 2014 delegácia EÚ spolu s veľvyslancami členských štátov zverejnila vyhlásenie k tomu, čo sa stalo a e, vytvorila a zasadila sa za transparentné vyšetrovanie E, pod patronátom federálnych orgánov a prezidenta republiky, kde sa hovorilo, že e, tu nás sa nemôže e, pripustiť ani len najmenšia zmienka o bezpre, beztrestnosti. Ja som mal možnosť hovoriť s mexickými orgánmi o týchto veciach dlhšie, napríklad počas dialógu na vysokej úrovni o ľudských právach v apríli 2015 v apríli tohto roku budeme mať v Bruseli ďalšie stretnutie a možno by som na záver zdôraznil to, že spolu s kolegami z komisie a s mexickými orgánmi sme identifikovali isté množstvo projektov, kde Európska únia môže podporovať Mexiko v boji proti tortúry a tortúre, a teda mučeniu a únosom a nezvestnosti. Ďakujem, pán, pani Lochbiller. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať tiež u oboch odborníkov za fundovanú prácu. Bolo tu celkom jasné, že eh, kvalita počas celých rokov sa potvrdila že ste nie k dispozícii k, za, k akejkoľvek eh, instrumentalizácii politickej. I ďalšej eh, kolegyni chcem poďakovať. Eh, určite ste preukázali i v Guatemala množstvo odvahy a znalostí, že totiž takto sa podarilo vyriešiť zločiny diktatúry a že, že pôjde generál Miosmon pred súd ide, e, vidíme tu, že je tu stále, stále konfrontácia, keď sa niekto postaví na niektorú politickú stranu. Pani vy, pani predsednička, ste hovorili o tom, hovorili vás, že že sa to robí v nevhodný čas, pretože proces není uzavretý, ale myslím si, že mali by sme to brať vážne. A keď vyšetrovacia komisia v apríle, apríli, vaš, pravdepodobne v máji, s konkrétnymi odporúčaniami e, uzavrie celý proces, keď z toho vzíde, že tie konkrétne odporúčania si ešte pozrieme a potom uvidíme, ako EÚ e, realizuje tieto odporúčania. Myslím si tiež, že ten prípad, e, extrémne hrozivý, brutálny prípad, dobre si tu môžeme pripomenúť, ako tí dvaja rodič, e, rodičia tej, e, tej, e, tých, ktorí sa to týkalo, o tom rozprávali veľmi dojímavo. Veľký problém pre tých, ktorí majú sledovať z, a brať na zodpovednosť celá táto problematika by sa dala lepšie riešiť. Pochopila som teraz toľko, pán Beristen, že tvrdíte, že úrady na všetkých úrovniach, e, lokálna, miestna, e, e, spolková politika i armáde viacera hodiny študentov pozorovali a bolo jasné, že sú to študenti, ktorí majú tu jasný zámer a čo všetko vysielačkami prebehlo ako e, informácie. Pochopila som to tak, že vám nebolo do, dovolené, aby ste hovorili s armádou? Viete to vysvetliť? Potom ďalej ste povedali, že je tu obava, že v tomto piatom autobuse ktorý sa neobjavuje v tých rešeršovaných materiáloch, že sa tu objavuje o obava, že do Spojených štátoch sa mal transportovať heroín. Potvrdilo sa to v tých, v tých rešeršách a vyplývajú z toho nejaké e, že bezpečnostné zložky od lokálnych až po najvyššie vlastne jednoducho sú zapojené. Murilo e, Karam e, potom vypovedal veľmi rýchlo, že je to historická pravda. Ďalšie vyšetrovania ďalej ukázali, že sa to nedá povedať. V tomto prípade jednoducho takže je tu možnosť že to správanie, e, že je to teda dôvod práve správania generálneho prokurátora. A tu ide jasne jednoducho e, možnosť hovoriť o prekazenie vyšetrovania. Hmm. E, Zaoberali by sa tam tí odborníci potom. Quiero avisarles a todos de que estamos fat... Ďakujem pekne. Ja by som vám chcela pripomenúť, že zaostávame, pokiaľ ide o čas a to znamená, že budeme musieť v istej chvíli byť pripravení na to, že budeme pracovať bez tlmočníkov. Áno, je to také, že keď jednoducho sa nám minie čas, tak potom sme bez tlmočenia. Takže oni zostanú do 12.40. Ale potom je tu ešte ďalšia vec, ktorá je na programe. Chcem vás požiadať o stručnosť, pani môj. Ďakujem pekne. Prajem pekný deň. Ja pracujem k zmiešanej parlament, ja patrím k zmiešanej parlamentnej delegácii Európsky parlament Mexiko. Ide tu o to zavlečenie 43 študentov z Aguciny ja by som chcela predovšetkým povedať toľko, že sa chcem poďakovať za nasadenie týchto osôb, za vašu angažovanosť a takisto by som sa poďakoval aj ostatným, ktorí sa snažia objasniť tú situáciu, ktorá nastala. Viem, že tu sú problémy aj na úrovni s justíciou, takisto sú tu problémy s pašerákmi drog predovšetkým pokiaľ ide o tú komunikáciu, ktorú majú umožnené rodiny týchto zavlečených, zabitých. Chcela by som povedať, že ide tu o nástroj, ako môžeme pomôcť týmto rodinám, ako trochu vniesť svetlo do tohoto problému. Aj v iných problémoch, keď sa takto postupuje, tak to je vždy treba iba uvítať. Ja osobne sa chcem poďakovať predovšetkým Európskemu parlamentu, my si uvedomujeme, akú prácu ste odviedli a aké máte problémy. Snažíme sa znížiť tú bolesť a žiaľ rodičov, obeti, Rodičia stále nevedia, akým spôsobom prišli o tieto deti, kde vlastne sú, ako ich môžu pochovať. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu prácu. Keď váš mandát vyprší, dúfam, že už budeme mať konkrétne odpovede na otázky, ktoré nastávajú každý deň a sme ochotní vás znovu prizvať do Európskeho parlamentu, aby sme o tejto situácii hovorili. To, čo ste doposiaľ dosiahli, je veľmi dobrá práca a dúfam, že budeme schopní v tejto práci pokračovať aj ďalej. Bojujete proti konsolidovanému systému. Pašeráci drog, kartely, Vieme, aké ťažké je pracovať proti ním. Treba spolupracovať s policiou, ale polícia samozrejme nie je ochotná alebo schopná pomôcť týmto zavlečeným študentom. Tieto záležitosti musia byť objasnené a ak to vy dokážete, tak budete mať našu podporu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, budem veľmi stručný. Ďakujem pekne expertom, ktorí sa vyjadrili. Súhlasím s tým, čo povedala pani predsednička a kolegyňa Jiménez úvodom, v tom zmysle, že by bolo bývalo pravdepodobne lepšie stretnúť sa s vami až vtedy, keď to vyšetrovanie bude ukončené. Ale moja otázka je, aký je tu vzťah medzi vami, medzi nezávislým vyšetrovaním a spoluprácou s úradmi v Mexiku. Vyzerá to tak, že počas vašho vyšetrovania vyzerá to skutočne tak, že takýmto spôsobom tá spolupráca medzi vami a orgánmi v Mexiku môže viesť k vyšetreniu tejto situácie. Je tu spolupráca s justičným systémom. A ako vyzerá tá komunikácia s justičným? A ako vyzerá potom tá spolupráca v tom zmysle, keď sa dokončí vyšetrovanie, či sa bude postupovať ešte ďalej? Ďakujem pekne, každý má dve minúty, takže môžete reagovať. Ďakujem pekne, srdečne ďakujem. Ďakujem pekne, pokiaľ ide o otázky, pokiaľ ide o to, do akej miery boli informované miestne orgány. Nož, pokiaľ ide o tie informácie, ktoré máme, videli sme, že Týchto študentov pozorovali od 5. popoludnia, už ich teda sledovali, a už teda boli informované orgány, takisto tá skupina C4, tí federálna štátna policia ako aj vojsko boli vlastne e, zaangažované do tejto skupiny a tento piatý autobus, ten vlastne ešte v t- pri tých prvých vyšetrovaniach nebol spomenutý, tento autobus bol vlastne zničený už predtým, než opustil centrálu a je to vlastne v rozpore s tým, čo sme videli my. Na jednej strane sa povedalo, že nič sa neurobilo s tým, neudialo s tým piatým autobusom, potom šofér autobusu takisto potvrdil, že sa niečo udialo, aj v Spojených štátoch amerických sme videli, že tu boli vyšetrovania, pokiaľ ide o drogy. Takže to všetko boli prvky, ktoré nás viedli k tomu, aby sme mohli povedať, že tu je podozrenie a musí to byť vyšetrené. Nemáme zatiaľ žiadne dôkazy, ale musíme žiadať o medzinárodné vyšetrovanie. A ešte k ďalšiemu aspektu nechceme eh, robiť žiadne rozsudky. To nie je naša úloha. My pokazujeme na to, ako príslušníci justície a úradov postupovali a my popisujeme túto skutkovú podstatu na to, aby to bolo jasné, pretože pri zavlečeniach sú vždy rozporuplné verzie a našou úlohou je odstrániť všetky možnosti pochybnosti a popis, popisujeme teda iba, katalogizujeme to, ako situácia prebiehala a zaraďujeme tie situácie do časového kontextu, musíme tento popis situácie urobiť. To je prvý krok na to, aby sme mohli bližšie objasniť situáciu, to je náš záväzok, tomu sme sa zaviazali a dúfame, že do konca mandátu tu budú ďalšie body, ktoré budeme môcť preukázať ako dôkazy a aby sa v budúcnosti jednoducho lepšie vedelo, že čo sa udialo. Ďakujem pekne, pani Páns. Ďakujem pekne, aby som chcela zdôrazniť, že naša prítomnosť v Mexiku sa dáva do súvisu na dohodu s mexickými úradmi a ich predstaviteľmi a s predstaviteľmi obetí pozostalých. Takže mexické orgány apelovali na nás, aby sme spolupracovali so štátnou justíciou Mexika a s patričným ministerstvom a vlastne naše odporúčania sú potom smerované práve týmto predstaviteľom. Všetky naše odporúčania sa sú adresované predovšetkým na štátne úrady v Mexiku, to znamená tak, pokiaľ ide o patričné ministerstvo, ako aj pokiaľ ide o generálnu prokuratúru. V našej správe sme prijali závery, že sú tu vedecké dôkazy o tom, že týchto, týchto 43 študentov nebolo spálených na tejto skládke. Štátne, štátna prokuratúra teraz uvádza, že musí byť realizovaná štúdia k tomu, čo vlastne sa udialo a my ich chceme v tomto ich zámere podporiť. My sme uviedli že v jednom odporúčaní našej správy zo 7. septembra, že tu boli určité marenia po vyšetrovacieho postupu, že tu boli možno úradníci, ktorí do toho boli zaangažovaní, ktorí vlastne takýmto spôsobom uh, marili vyšetrovanie a ak tomu tak je, tak to jednoducho treba jasne popísať. Ďakujem a predtým, než sa dostaneme k záveru, tak by som chcela povedať, že ešte chceme dať slovo aj mexickému veľvyslancu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Je teda v záujme našej krajiny ten dialog s vašim podvýborom posilniť. My vychádzame z toho, že všetky krajiny a všetky regióny musia čeliť veľkým výzvam, pokiaľ ide otázku ľudských práv. V prípade Mexika počítame s odhodlanosťou a s vôľou v tom zmysle, že sa snažíme spoločne nájsť konkrétne odpovede na tieto otázky. To ste si istotne aj vy uvedomili pri vašej poslednej návšteve v Mexiku. Ide tu o strašný zločin, ktorý sa v Iguale spáchal proti študentom učiteľstva. Štát musí jednoducho uplatniť všetky nástroje a prostriedky, aby sa objasnila situácia, aby sa pomohlo pozostalým obetí, aby sa vinní dostali pred súd. A toto aj robíme a budeme aj naďalej takto postupovať. Chcem prispomenúť toľko, že sa zriadila táto skupina vyšetrovacia, ktorá má posilný vyšetrovací proces pri takýchto komplexných prípadoch ako tento. To je vlastne dôkaz toho, že vláda a takisto pripisuje vyšetreniu tohto problému veľkú, veľký význam v rámci medzinárodnej spolupráce. Mexická vláda oceňuje technickú spoluprácu, ktorú my vlastne s expertami tejto skupiny sme zriadili a štátna prokuratúra Mexika takisto a, spísala odporúčania, ktoré by sa teraz mali uplatniť. Odporúčania tejto posilňovacej skupiny boli takisto toho zapracované a zriadi sa mimoriadne, mimoriadný orgán na to, aby sa ďalej prešetrovala a, táto situácia v spolupráci so spätnými skupinami. Ešte by som chcel doplniť, že budeme mať že máme tretiu technickú štúdiu, pokiaľ ide o pešetrovanie tej skladky. A technický tím expertný spolu s touto vyšetrovacou skupinou dospeli k e, záverom. Mandát tejto skupiny vyprší 30. apríla tohto roku, pani predsednička, a chcel by som zdôrazniť, a vy ste na to takisto poukázali, že prizvanie podvýboru pre ľudské práva že prizvanie týchto predstaviteľov na túto skupinu bolo predčasné, že sme sa mali stretnúť až na konci vyšetrovania. Zatiaľ ešte nemáme finálnu správu a takisto ešte neboli predložené ani odporúčania tejto skupiny španielskej vláde. Je vo záujme všetkých aj tohto podvýboru, aby sme aj naďalej podporovali dôveru a nezávislosť tejto vyšetrovacej skupiny. Pre nás je prioritné, aby táto skupina ďalej prešetrovala prípad tejto stratenej skupiny študentov, ale aby sa nerobili ďalšie iné aktivity v tom zmysle, aby jednoducho tieto technické zistenia neboli do istej miery ovplyvnené alebo zmarené. Experti musia sa sústrediť na svoje úlohy a musia poskytnúť aj technické zabezpečenie pri vyšetrovaní. Takže ide tu o legitímne a rozumné požiadavky, ktoré vlastne generálna prokuratúra takisto vyžaduje. Nedávno uviedla, že je tu jedna os v tomto prípade a tá jasná os je stanovená na úrovni dodržiavania ľudských práv. Štátna prokuratúra chce urobiť všetko preto, aby každý mal prístup k spravodlivosti. Prípady, prípad, ktorý sa tu rieši, musí Eh, byť pri vyšetrovaní zabezpečiť dostatočnou transparentnosťou, eh, pokiaľ ide o kontakt eh, aj s pozostalými týchto obetí, aj v rámci celej spoločnosti. Dámy a páni, vážené poslankyne, poslanci, zopakujem ešte raz, že toto ešte stále otvorené vyšetrovanie bude pokračovať aj naďalej. Predsednička prerušuje, prosím vás, skončite. Takže máme 113 osôb, ktoré sú zapletené do tohoto uh, procesu boli už zatvorené. V októbri roku 2015 sme mali zriadenú mimoriadnu prokuratúru alebo súčasť sekciu prokuratúry, ktorá bude vlastne vyšetrovať prípady zavlečených ľudí. Máme tu teda určité pokroky a tento pokrok bol podporený aj zo strany Medzinárodnej eh, komisie pre Červeného kríža a takisto to podporuje organizácie ako aj Eh, OSN a chcel by som ešte zdôrazniť toľko, že mexický štát sa snaží eh, dosiahnuť vyriešenie tejto situácie a aj naďalej eh, podporiť všetky inštitucionálne kapacity na to, aby sa podporovali ľudské práva. My, Mexičania, sme prví, ktorí majú záujem na to, aby sa to prešetrilo. Ďakujem. Ja chcem iba objasniť a vyjasniť, že E, či je predčasné alebo nie e, zorganizovať e, toto zasadnutie, to už nemá veľký význam, pretože už sa uskutočnilo. Ja som iba vyjadrila svoj názor, keď som povedala, že by bolo bývalo dobré, keby sme boli mali k dispozícii všetky závery. Ja sa chcem teraz poďakovať Mm, členom tohto vyšetrovacieho výboru za ich prácu, ktorá je iste ťažká. Ďakujem aj mexickému e, veľvyslanectvu, ktoré neustále prejavuje e, snahu o spoluprácu a spolupracuje s nami. My nikdy nezabudneme na zásluhy práce tejto skupiny a budeme naďalej spolupracovať intenzívne s mexickými orgánmi ako aj e, s asociáciami pozostalých alebo obetí. Ďakujem vám všetkým. E, dovidenia. Bueno, estamos fuera de tiempo, pero... E, už čas e, uplynul, ale pani Besera ešte nás oboznámi s tým, ak, ak, aké sú výsledky jej cesty do Mexika a do Guatemaly. A potom ešte tu máme správu pani Veržia, tam sú lehoty, čiže musíme to dnes o 12.40 uzavrieť. Ďakujem, pani predsednička, budem veľmi stručná a e, využijem takisto aj prítomnosť expertov, aj diplomatov. Chcem poďakovať sekretariátu e, výboru za vynikajúcu prácu. E, táto misia bola veľmi intenzívna a úspešná. Chcem ospravedlniť kolegu Depredu, ktorý e, dnes má nabitý program a požiadal ma, aby som ja oboznámila so správou 9. až 12. februára 13 poslancov navštívilo e, Guatemala Mexika, pán Preda, Henkel a ja za Alde. Mexiko a Guatemala to sú kľúčové americké krajiny, ktoré majú veľa spoločného, ale aj veľké rozdiely a Európska únia má s nimi dohody o partnerskej spolupráci a obidve krajiny prežívajú v oblasti ľudských práv zložitú situáciu. Ďakujem e, aj delegáciám Európskej únie v Mexiku aj v Guatemale za podporu e, pri príprave našej cesty, aj e, Európskej službe zahraničnej činnosti a za pomoc pred, počas aj po ceste. Hlavným cieľom tejto cesty bolo získať relevantné informácie o poslednom vývoji v oblasti ľudských práv v obidvoch krajinách. Na vš- počas všetkých schôdzi e, delegácia vysielala tri posolstva. Ochrana, presadzovanie a plnenie, rešpektovanie ľudských práv zo strany všetkých orgánov, či už miestnych, centrálnych orgánov, E, bezpečnostných zložiek a zo, zo strany všetkých zúčastnených strán e, nevyhnutnosť podporovať mimovládne organizácie, ktoré nemajú byť vnímané ako nepriatelia, ale ako spojenci. Ďalej, po tretie, potreba, aby Mexiko aj Guatemala prijali reformy v oblasti e, ľudských práv, v čom ich podporuje Európska únia aj USA. Tento proces beží, e, došlo k veľkému pokroku na právnej a inštitucionálnej úrovni, ale implementácia si vyžaduje ešte zvýšené úsilie. Hlavné témy, ako si môžete v správ, návrhu správy prečítať a budete to môcť prečítať aj v správe, tak tam sa vlastne hovorilo v Mexiku ohľadne ochrane ľudských práv. O, hovorili sme o nezvestných 43 e, študentov z Iguali a o násilí na ženách. To sú také tri hlavné osy, okolo ktorých sa konali naše rozhovory. E, stretali sme sa so všetkými aktérmi, občianská spoločnosť, vláda, média a tak ďalej. E, v Guatemale sme sa skôr venovali beztrestnosti, právam žien, práv, právam novinárov, obrancov ľudských práv a a ako aj aktivitám zahraničných firiem. A mm, čo chceme my urobiť a ako chceme monitorovať túto situáciu, myslím si, že to je nevyhnutné. Chcela by som povedať, že najmä pokiaľ ide o Mexiko, pokiaľ ide o obrancov ľudských práv a novinárov, tak sme prijali záväzok a potrebu sledovať a monitorovať E, túto situáciu spolupracovať a pomáhať pri vylepšovaní národných mechanizmov, ktoré sú aj zo strany mexickej vlády odhodlane podporované. My toto odhodlanie podporujeme a vyzývame, aby dostali aj nevyhnutné zdroje a chceme monitorovať aplikáciu dvoch pilotných projektov, ktoré EÚ financuje a ktoré súvisia s týmto mechanizmom. Chceme, aby sa tam hlavným cieľom bola rovnosť pohlaví a my tam toto chceme veľmi striktne sledovať. V prípade Guatemaly sme sa zhodli na význame podporovať prácu Medzinárodného výboru proti beztrestnosti v Guatemale, totálnu aplikáciu právneho štátu a spravodlivosti v Guatemale, tak ako to prislúbil prezident Morales. E, ďalej e, boj proti diskriminácii žien, domorodcov, ochrane e, predstaviteľov spravodlivosti a obrancov ľudských E, práv. A ešte osobne by som chcela povedať po tomto vystúpení expertov, že pokiaľ ide o prípad Ajacinapy, tak tam sme sa e, zhodli o význame podporovať aktívne vyšetrovanie, ktoré sa práve realizuje e, za podpory e, mexickej vlády a zo strany parlamentu podporiť E, toto vyšetrovanie a pomáhať e, mexickej vláde a expertom vo všetkom, čo sa týka e, prístupu k e, údajom, lebo aby mohli ukončiť vyšetrovanie a dospieť k pravde, tak musia mať e, k dispozícii informácie. A keď ukončia e, mandát, tak je dôležité, aby potom mali dostatočné zdroje ku svojim záverom. Ďakujem za toto rezumé. Pán Preda tu nie je. Pani Raktuson požiadala o slovo v jeho mene, ale nemôžeme jej ho dať. Ale teraz, budeme, e, teraz rozdáme správu, ktorú pripravil pán Preda. E, pošleme ju e-mailom, aby ste všetci vedeli, aký je názor pána Predu na to, čo videl. Keby sme tu nemali správu pani Veržiat, kde je lehota, tak túto e, rozprávu by sme mohli predlžiť, ale e, my teraz nutne potrebujeme správu pani Veržiat a čas nám už uplynul. E, takisto som nedala slovo zástupcom e, veľvyslanectva Guatemaly, takže my prejdeme k správe pani Veržiat. Nech sa páči, dávam vám slovo aby ste prezentovali správu o ľudských právach a migrácii v tretich krajinách. Merci, madame la présidente. Ďakujem pekne. Začnem s tým, že sa obratím s poďakovaním na všetkých tých, ktorí mi pomohli prípravou tejto správy, hlavne tieňovým spravodajcom, ale tiež mimovládkam, medzinárodným organizáciám, ktoré sme prijali a E, tu možno hovorí o celom zozname. Buď sme dostali e, osobne e, vysokých predstaviteľov alebo písomne. Michel Krepo, osobitný spesovateľ pre imigráciu a práva, predstaviteľ UNHCR, Oxfamu, Medzinárodná federácia boja proti e, e, týraniu, kresťania proti týraniu, Human Rights Watch, práva ľudí v oblasti Stredomoria a ďalší celkom rozmanitý panel na to, aby sme mohli posúdiť tieto otázky. Chcem poďakovať zamestnancom komisie skupín a tu som naozaj výrazne prispela k tejto veci. Vy prispeli k tejto veci. Európsky parlament neustále opakuje, že chceme holistický prístup k migrácii. Výbor Libe príde so správou, pripravuje správu k európskym politikám migračným stanovis- so stanoviskom našeho výbora AFET, eh, DV ďalej a práva žien. Správa, ktorú, eh, ktorú predstavujem, sa netýka teda týchto migračných politík v Európe. Takto som od začiatku zdieľal názor s väčšinou tieňových spravodajcov a myslím si, že prvá vec, ktorú by sme mali urobiť, je znova e, umiestniť túto situáciu do svetového kontextu. 244 miliónov migrantov vo svete, to je ten stok, ten, tá, tá zásoba, počet migrantov, e, tokov e, mig, migrantov <clears throat> v tých podstatných krajinách. E, možno hovoriť o <clears throat> Francúzsku a Spojené štáty. Tie zásoby a tie, tie toky nemožno si zamieňať nikdy. Tieto proporcie predstavujú 3,3 svetovej populácie v porovnaní s 2,9 pred 30 rokmi. To rastie. Nie je to však e, e, vývoj proporčný v porovnaní s výmenami osob. Čo nás zaujíma je, je pokladať si otázku, ako sa modifikovali tieto tendencie. Hlavný vývoj je ten, že sa to týka všetkých kont- kontinentov a že sa to čoraz viac regionalizuje. Že sú tu väčšie tie posuny, posuny uh, než uh, juh-juh a nie uh, juh-sever. Susedské krajiny. Väčšinovo teda medzi chudobnými krajinami. A to k tomu ešte pripúda otázka ďalších útaz, utečencov, e, poháňaných zmenami životného prostredia, hlavne teda v krajinách e, na juhu. Je tu tiež kríza e, utečenecká celosvetová. 60 miliónov presídlených a utečencov vo svete EÚ, len 6% z nich príjma. všetky ľudské bytosti na planéte nemajú rovnaké práva, pokiaľ ide o mobilitu. 244 miliónov medzinárodných migrantov a medzi tým 104 e, miliónov Ázejcov, 70 z Európanov, ktorí e, z veľkej časti migrujú vo vnútri kontinentu, 37 juhoameriča, e, miliónov juhoameričanov, hovorili sme o Mexiku, chcem povedať, že Mexiko je v, objeme migrácie na druhom mieste na svete 12 miliónov obyvateľov krajiny žije mimo e, hraníc Mexika. 34 miliónov afrických migrantov. E, opakujem, že z toho 87% žije v inej africkej krajine. Migrácia je čoraz viac e, feminínna a uč- migrujúci sú čoraz viac e, lepšie vzdelaní E, čoraz viac sú to tretie krajiny. E, nejde o tých, ktorí by smerovali do Európy, ale do tretích krajín. Ja som vychádzala v, v mojej správe z univerzalistickej vízie práva na ľud, ľudských práv, tak ako ich uznáva medzinárodný dohovor e, tak ako o nich hovorí a tak ide, ako ide o tých, ktorí sú prenasledovaní a ohrozovaní e, právo opustiť e, svoju krajinu, e, nevyhnutnosť ochrany hlavne zraniteľných skupín žien, detí. Myslím si, že to je veľmi dôležité. Zákaz týrania a zlého zaobchádzania v mnohých krajinách migranti systematicky sú väznení. Ekonomické práva, sociokultúrne práva takisto o tom hovorili viacerí e, tieňoví spravodajcovia, právo na vzdelanie, na zdravie, ale tiež na práv, prácu, pretože práca je samozrejme najlepším spôsobom dospieť k nezávislosti v krajinách, kde sa pre migrantov neuznávajú žiadne práva. Treba tiež vnímať otázku alebo teda základné príčiny týchto posunov týchto presunov a negácia, to je negácia práv, popieranie politické, humanitárne e, krízy. Tak je, takisto e, problematika zemetrasení, ktorá posúva e, k exilu množ, veľké masy ľudí. V každom prípade e, treba hovoriť i o úlohe e, toho, čo môžeme robiť ako politici prevenčne v tejto oblasti. Určite to je tá najzložitejšia e, časť, tam je najmenej zhod, zhody medzi nami, ale myslím si, že je možnosť dospieť e, k širokej dohode. E, vychádzala som z medzinárodných dohovorov, z európskych nástrojov o obhajoby ľudských práv. Čoraz viac treba ľudskoprávnu otázku zakomponovávať do vonkajších politik EÚ a treba realizovať dopadové štúdie v týchto e, oblastiach, ktoré sú spojené s činnosťou EÚ. Predkladám určité minimálne návrhy v tejto oblasti. E, hovorím o čo najväčšom možnom spoločnom menovateli a konsenze. E, určite ma to všetko viedlo k množstvu skratiek, pretože som musela sa držať 6 tisíc znakov vymedzených pre jedno správo. Rozvojová politika sa týka samozrejme skôr e, gestie výboru DV, ale sú tu i iné témy, e, ktorých sa nedotýkam. Veľmi v rýchlosti e, som poslala doplnkové informácie tieňovým spravodajcom. Ehm, chcela som zostať v jednom rámci. 16. marca sme mali a máme E, verejné vypočutie. Nie som však vôbec spokojná, pokiaľ ide toto vypočutie. Toto vypočutie mi bolo prezentované ako to, ktoré malo pomôcť mojej správe. Je to ale naopak, toto vypočutie sa týka migračnej politiky EÚ, takže nie je to užitočné, pokiaľ ide o správu. E, je tu iné stanovisko, ktoré sa preferuje. E, to E, e, žiaden z mojich návrhov nebol rešpektovaný, tak e, mňa sa týka toto vypočutie naozaj len veľmi málo. 17. marec je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, 20. apríla rozprava, hlasovanie vo výbore v ten istý deň, vo v AFETE 23. mája a v minipléne 22. mája, ak sa nám E, podarí dodržať všetky lehoty a teraz e, naozaj so záujmom čakám na vaše všetky podnety. Som e, naozaj veľmi, veľmi ma táto politika zaujíma. Ďakujem. A teraz dávam, dám slovo ešte niektorým rečníkom. Máme ešte 8 minút, lebo tlmočníci ešte nám dali 8 minút. Pán Avsevičus, želáte si slovo? Takže nech sa páči, dávam pán, pán Maker. Nech sa páči. Um, ehm, de collega van de EVP kon er uh, helaas uh, niet. Kolega z EPP bohužiaľ nemôže byť prítomný. To ma požiadala pani Komodini, aby som v stručnosti prečítal jej príspevok, urobím to, preukážem sa solidárny s kolegami z EPP a potom sa vyjadrím aj ja sám. Pani Komodini napísala po anglicky, tak to prečítam po anglicky. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za prípravu tohto návrhu správy a teším sa na spoluprácu s ňou a s inými tieňovými spravodajcami k tejto správe. Migrácia je priorita a parlament sa musí k tomu vyjadriť. Ale to je niečo, čo už dobre vieme, pretože parlament už celé roky je aktívny v tejto oblasti. Ale povedať, že Euró- EPP, pardon, že Európsky parlament sa týmto spôsobí konkrétne na úlohu, ako môže Európska únia sa venovať právam, ktoré súvisia s migrantami, to poukazuje na to, akú dôležitú úlohu Európska únia môže zohrávať v hľadaní dlhodobého riešenia. Je dôležité uvedomiť si, že teraz, keď vlastne bojujeme, keď hasíme tento oheň, ktorý súvisí s migráciou, tak e, ten problém to častokrát vníma za hranicami Európskej únie. Európska únia má zodpovednosť aj voči vlastným občanom, aby konala tak, aby sme sa vysporiadali s tými príčinami tejto migrácie. Ak sa nebudeme venovať tým prapríčinám migrácie, predovšetkým tým, ktoré vidíme v oblasti porušovania ľudských práv a porušovania pravidel právneho štátu v tretich krajinách, tak vlastne budeme iba hasiť takto dôsledky tých problémov na našom území. Teším sa na ďalšiu diskusiu v tejto správe a predložím niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré vlastne budú viesť k ďalším správam, ktoré by mohli byť začlenené do tejto správy. Takže to je všetko, čo povedala pani Komodiny a teraz moje vlastné pripomienky k tomu. A ja si myslím, chcem sa poďakovať pani Veržia za jej, spol- za jej prácu. Táto téma, to znamená téma migrácie, vlastne nás v posledných týždňoch a mesiacoch držala dosť v šachu a preto musí táto správa si vyžiadať, táto správa si vyžaduje patričnú pozornosť. Pokiaľ ide o ochranu ochranu ľudských práv. To je jeden z hlavných pilierov Európskej únie. Musíme vždy pristupovať realisticky k tejto problematike. Každý región má určitú kapacitu absorpcie, či môže prijať určitý počet migrantov a Vyžaduje si to samozrejme nie len ubytovanie, ale aj vzdelávanie v danom jazyku a prostriedky sú v daných regiónoch vždy obmedzené. To netreba spúšťať zo zretele je veľmi dôležité, aby táto správa zohľadňovala aj tieto rozdiely, to znamená rozdiely, ktoré tu máme v terminológii, to znamená utečenci, žiadatelia o azyl, hospodárski migranti. To sú všetko terminologické e, odtiene, ktoré sa mnohokrát spájajú a to potom sťažuje situáciu. V Európe momentálne máme migračné toky, ktoré z časti sa stali až nekontrolovateľnými a preto nemá žiadny význam tu sa sústrediť predovšetkým na, dovo- na humanitárne víza. Veď členské štáty už majú takúto právomoc, je to vlastne ich kompetencia a aj to v ich kompetencii má zostať naďalej. Dúfame, že tu budú nové legálne cesty na to, aby sa zamedzila práca pašerákom ľudí, ale to, musí, to si vyžaduje celkový postup, koordinovaný postup, aby sa do istej miery dá kontrolovať potom ten prítok migrantov, napríklad takým spôsobom, že by sa to spojilo so systematickou politikou navracania utečencov domov, alebo na, co by to malo byť spojené aj s lepším fungovaním tých hotspotov, tých centier príjmacích. A pokiaľ ide o odsek číslo 5 vašej správy, tak tam sa vyjadrujeme nám bezpečných európskych štátov, a bezpečných tretich krajín, pardon, ale keď už nemáme takýto európsky zoznam krajín, tak budeme jednoducho sa musieť držať toho medzinárodného zoznamu v tomto ohľade, pretože máme pozmeňujúci návrh. Ďakujem, prepáčte, A teraz pani Besera. V stručnosti budem aj ja čítať v angličtine, pretože tlmočníci už vlastne takmer odchádzajú, takže pani Veržia berie túto správu veľmi vážne. Môžem hovoriť aj po španielsky. Budem veľmi stručná. Chcem poďakovať pani Veržiat za to, že túto správu vzala veľmi seriózne a chceme za to poďakovať, pretože jedna z hlavných víziev tejto správy je prispieť e, k tým otázkam, ktoré ešte neboli riešené a nie opätovne riešiť to, čo už bolo vyriešené v iných výboroch. My sme pracovali veľmi seriózne, pani Veržiat môže očakávať E, adekvátnu úroveň e, pozmenujúcich e, návrhov, ktoré budú veľmi, veľmi presne nuansované a dúfam, že nebudú redundantné, ale že prinesú pridanú hodnotu a ja som plne k dispozícii. To je všetko. Ďakujem, ďakujem pani Besera, pani Ostrevičius. Thank you, Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Áno, naša kolegyňa Veržia v svojej snahe predložila čitateľnú správu a dúfam, že bude otvorená aj voči pozmeňujúcim návrhom, respektíve návrhom, ako by sa mohol tento finálny dokument ešte zlepšiť, ale vyjadrím sa k dvom témam. Znavrhol by som všetkým, aby sme presnejšie rozlišovali medzi migrantami, migračnými pracovníkmi a žiadateľmi o azyl, Musíme vidieť konkrétne rozdiely, ktoré tu máme medzi týmito skupinami a musíme tieto skupiny patričným spôsobom označiť, aby sme mali lepší a komplexnejší náhľad na to, ako pristúpiť k problematike a výzvam, ktoré súvisia s so zaobchádzaním alebo prístupom k týmto skupinám individuálne. Súhlasím vo všeobecnosti s kolegom Demesmakerom za to, že apeluje na to, aby sme tu mali ten zoznam bezpečných krajín. To je podľa môjho názoru veľmi dôležité a preto Európska únia sa sústredí práve v takej miere na rozvojovú politiku a rozvojovú pomoc. Z tohto dôvodu sme vytvorili toľko nástrojov pre hospodársky pre hospodárskú spoluprácu, na to, aby sme týmto krajinám skutočne pomohli a zlepšili ich sociálno-ekonomický a politický systém a stabilitu. Viacero pripomienok pravdepodobne predložia ešte moji kolegovia, ale ešte jedna vec na záver. Sústredíme sa tu a tešíme sa teda na tie pozmeňujúce návrhy, ktoré môžu zlepšiť tento text, na to, aby sme dospeli k spoločnej zhode pokiaľ ide o túto správu, aby bola pripravená vo vysokej kvalite a v patričnom čase. Eh, Ďakujem. Ďakujem aj tlmočníkom za to, že nám dali 10 minút navyše. Pani Veržiat, chcete ešte ne, máte nejaké komentáre pol minúty, ak nie, tlmočníci budeme počúvať francúzštinu. Ja si myslím, že budem veľmi stručná. Pani Rodríguez ma oboznámila so svojimi e, komentármi písomne. Ja som ich už istým spôsobom zapracovala e, do toho, čo som pred chvíľou povedala. Chcela by som len trvať na jednom, pokiaľ ide o reakciu pána Demesmekera a Astrievičusa. Pre mňa je nevyhnutné, aby táto správa nedublovala správu LIBE. My máme stanovisko e, ľudské práva AFED, ktoré sa týkajú európskej migračnej politiky. Takže my sa musíme situovať e, do perspektívy európskej zahraničnej politiky, ale nezabudeme, čo sa deje na území Európskej únie. Ja súhlasím s otázkou definície migrantov, rozlišovania migrantov, utečencov, žiadateľov o azyl, ale vo väčšine južných krajín tento, toto rozdeľovanie nemá význam. Takže je potrebné, aby sme pracovali aj pokiaľ ide o bezpečné krajiny, aby sme pozerali na to, ako máme pozerať na to, čo my žiadame od týchto južných krajín a nie na základe toho, e, aké požiadavky kladieme na nás. A ja si myslím, že toto sú tie najlepšie politiky a najlepšie spôsoby, ako efektívne bojovať proti tým e, hlavným, najhlbším príčinám imigrácie. Štát, právny štát, rešpektovanie ľudských práv, to je základ a chcem vás požiadať, aby ste E, rešpektovali túto líniu. Pani Besera veľmi dobre povedala, e, ne, je zbytočné robiť tú e, správ, paralelnú správu k inej správe, ktorá sleduje svoju cestu. Ak my chceme niečo priniesť, tak je potrebné, aby to bola iná správa. Ak my len zopakujeme to, čo už bolo povedané, tak si myslím, že to nemá význam. Myslím si, že my musíme mať iný prístup a musíme sa situovať ako podvýbor pre ľudské práva na otázky ohľadne migrácie. Musíme sa vžiť do situácie tých tretích krajín a hľadať spôsoby, ako zabrániť alebo možno by bolo na to vhodnejšie iné slovo, aby sme sa vyhli z tej časti tých migračných tokov. Takže prosím vás, berte toto do úvahy, aby sme mali skutočne správu, ktorá nebude redundantná, ale bude tam mať teda istú perspektívu. Špecifickú, to je veľmi dôležité a to je to, čo som zamýšľala požadovať aj všetkých mimovládnych organizácií, s ktorými som sa stretla. Veľmi pekne ďakujem. Viete, že predkladanie pozmenujúcich návrhov je 17. marca o 10. po našom vypočutí. Ďakujem všetkým. Dovidenia.